So, colleagues, we are about to start the meeting. And uh, it seems that we have... A zdá sa, že máme zastúpené všetky jazyky, okrem uh, finčiny, gelčiny a chorvačtiny. Takže budeme všetky jazyky aj používať. A zajtrajšie rokovanie uh, ja si myslím, že tam budú tiež zastúpené všetky jazyky viac menej. Začnem oznamami predsedu. Máme recepciu po e, verejnom vypočutí zajtra. Členovia parlamentu a účastníci sú pozvaní o 12.30 hneď po skončení rokovania nášho výboru a toto stretnutie sa koná v rámci aktivít pre mládež, aby sme mohli pokračovať v diskusiách na neformálnej úrovni a budeme sa ešte zaoberať ďalšími bodmi, ďalšou témou, zajtrajšou, týkajúcou sa návštevníkov je následovné. Budeme v tejto miestnosti, máme tu 210 miest a za normálnych okolností by to stačilo, ale čakáme veľmi veľa návštevníkov, čiže chcel by som len včas varovať, ak niekto pozval väčšie skupiny, máme tu asi stovku mladých ľudí na zajtra zo Štrasburgu a z Rigi a samozrejme, že sa zúčastnia podujatia aj medzi 11.30 a 12.30 skupina je v Bruseli kvôli tomu, aby sa zúčastnila seminára. A budeme sa snažiť obsadiť všetky neobsadené miesta týmito účastníkmi z dánskeho eh, z jednej dánskej firmy. Tu budeme mať ďalších 42 návštevníkov medzi 10.30 a 11.30. Budeme sa snažiť e, posadiť aj všetkých týchto. A po tretie, skupina návštevníkov pozvaná jedným z kolegov 55 mladých politikov a žurnalistov z Rumúnska Môže sa stať, že by sme mohli mať problémy s miestami násadenia, ale uvidíme, ako sa to zajtra posklada, Teraz o tom aspoň všetci viete. Štvrtý bod. Social Summit for Growth and Employment. 19. oktobra sa odozhralo toto podujatie. Predseda výboru pre zamestnanosť bol pozvaný, aby sa zúčastnil na tomto rokovaní a hlavnou témou tohto rokovania boli spoločné európske výzvy pri vytváraní pracovných miest a rastu. Diskusie sa zamerali na európsky semester a integráciu utečencov. Pán predseda sa rádi s kolegom e, po svojej ľavici alebo pravici. Teraz pokračujeme s chválením protokolu z predchádzajúceho rokovania z 31. augusta a rokovania trvali až do septembra. Má niekto k tomu poznámky? Nezdá sa, že by sa chcel niekto vyjadriť. Dobre. A teraz e, začneme samotným vypočutím. Zdravie a bezpečnosť e, spojené s novou generáciou. Toto vypočutie sa týka technického vývoja a najnovších víziev pre bezpečnosť zdravia pri práci a máme určitý vyhradený čas pre toto podujatie, takže ja to rýchlo uvediem. Rád by som vás privítal a taktiež by som predstavil expertov, ktorých tu dnes máme na toto podujatie. Rád by som vás požiadal, aby ste sa pridržali všetci výhradeného rečníckého času. Máme tu um, niekoľko skvelých rečníkov, ktorých tu budeme môcť privítať, ale bol by som rád, keby sme si sa mohli pridržať uh, vyhradeného programu a každý máte vyhradených asi 8 minút. Rád by som sa najskôr poďakoval pánovi Stavrovskému, uh, pánovi Fričemu, Odovzdávam slovo prvému rečníkovi rečníčke, to je pani profesorka Ursula Hubs z Univerzity v Hertfordshire. Well, for... Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rada, že tu môžem byť. Väčšina výskumu, ktorému som sa venovala za posledné roky, bola financovaná agentúre pre e, európske zamestnanecké otázky FEPSom a Unieurópou. My sme sa zaoberali tým, čomu sa hovorí e, pracovanie e, v kraude, e, teda online. Prvý bod, ktorý by som rada uviedla, toto nie je jediný, ojedinelý fenomén. Toto um, by mohla byť len extrémna forma nových pracovných praktík, ktoré sú rozšírené po celom ekonomickom spektre my sme uskutočnili v piatich európskych krajinách, v Spojenom kráľovstve, e, v Švédsku, v Rakúsku a v ďalších dvoch krajinách výskum, aby sme zistili, že asi v priemere 5 e, aktívnej populácie pracuje na online platformách. A taktiež vieme, že väčšina vecí, ktoré títo ľudia robia, je vykonávaná e, pracovníkmi v iných sektorov. Napríklad, ak sa pozriete na ľudí, ktorí pracujú v odboroch just in time, tak pri tomto porovnaní z toho vychádza, že 78 e, pracovníkov v rámci crowdu e, robí tie isté činnosti. A ak sa pozriete na ľudí, ktorí si z domu musia kontrolovať e, svoje maily. Je to 90 pracovníkov v kraude a 40 až 50 ostatných pracovníkov, ktorí si tiež musia doma kontrolovať pracovné e-maily. Čiže mnohí z nich používajú online aplikácie, to je asi 78 pracovníkov crowdu a medzi 5 až 19 percentami pracovníkov, ktorí nepracujú v rámci crowdu. Čiže v celej ekonomike sa vyskytuje táto vysoká miera online aplikácií. A teraz ja sa budem venovať otázke bezpečnosti a ochrany zdravia. Myslím, že je dôležité rozdeliť pracovníkov do dvoch veľkých kategórií. Máte pracovníkov, ktorí pracujú online a e, sú manažovaní online, napríklad také platformy ako Amazon, ale taktiež veľa zamestnancov je tam aj priamých a títo ľudia operujú na globálnom trhu Um, môžu pracovať s niekým v Južnej Amerike, um, v Indii, pretože robia presne to isté na počítačoch. Čiže otázka ochrany zdravia prípraci a bezpečnosti, tak ak chcete tieto otázky asociovať s používaním vzdialených počítačov, tak tu hovoríme o ľuďoch, ktorí môžu pracovať napríklad z nejakých verejných miest alebo doma na laptopoch. Nemajú napríklad dobré eh, ergonomické podmienky, vlastné kvalitné obrazovky alebo klávesnice. Vieme o tomto fenoméne. A druhá skupina pracovníkov, to sú ľudia, ktoré sú, ktorí sú manažovaní online platformami, ale pracujú offline. Toto môžu byť pracovníci um, doručovateľských služieb, taxikári, ale v pribúdajúcej miere je to veľké množstvo pracovníkov, ktorí pracovali v minulosti v rámci neformálnej ekonomiky, napríklad um, um, starostlivosť o domácnosť, uh, upratovanie, Um, rôzne práce v budovách. Čo si myslím, že je dôležité vypichnúť uh, pri tomto type zamestnaní je to, že niektoré z najnebezpečnejších zamestnaní, ktoré existujú, teraz robia ľudia, ktorí sú manažovaní online platformami. Elektrikári, ľudia, ktorí sú priamo vystavení riziku, a e, nie, nie sú zasiahnutí radarom um, um, regulačných orgánov a ich dohľadom. Čiže tieto pr- právne administratívne otázky tam trošku pokrivkávajú. Ja veľmi rýchlo prejdem najdôležitejšími faktormi. Poprvé, uh, aký právny štatút majú online platformy. Nikto vlastne nevie, aký je ich právny štatút. Či sú to zamestnanecké agentúry, alebo reklamné agentúry, alebo dodávateľia služieb, alebo technologické firmy, alebo dodávajú finančné služby, pretože robia rôzne transakcie. Nikto nevie. Pokým nezistíte, akú majú právnu formu, tak neviete, aká legislatíva sa na nich vzťahuje. Čiže toto je dôležitá otázka, aby sa eh, úplne jasne definoval právny štatút eh, a zodpovednosť online platformiem. Po druhé, je tam otázka, aká jurisdikcia sa na nich aplikuje, keďže ide o globálne platformy ide o umiestnenie platformy, alebo sa to riadi umiestnením klienta, alebo umiestnením zamestnanca. Čiže ktoré z národných práv eh, by sa malo aplikovať, keďže tieto firmy eh, operujú globálne. Po tretie, veľmi dôležitý dôležitá, e, dôležitá spleť regula- e, regulačných otázok, aký je právny štatút zamestnancov. Sú to zamestnanci na dobu určitú, sú to zamestnanci v závislom pomere, sú zamestnancami klienta alebo platformy. Pretože zamestnanecké práva, a to určite vy všetci viete, je e, úzko napojené na iné druhy práva a preto je dôležité zistiť, v akom vzťahu tí zamestnanci vlastne sú. Napríklad e, šoféry e, v rámci aplikácie Uber by mali byť tiež považovaní za legálnych zamestnancov. To je momentálne aktuálna téma vo Veľkej Británii. Zdá sa, že by to mohlo byť užitočným krokom k tomu, že sa snažíme vytvoriť určitý pevný základ. A teraz veľmi rýchlo Pravdepodobne už som prekračila rečnícky čas a medzičasom um, sa mi vybila batéria na mobile, takže to nemôžem skontrolovať. A teraz určité konkrétne otázky. Čiže kto by mal byť zodpovedný za poistenie? Toto je veľmi konkrétna otázka. E, čo sa týka profesionálnej zodpovednosti, zodpovednosti pri, vý- e, pri, pri výkone povolania, ktorý orgán by mal byť zodpovedný za inšpekcie? Pretože ak sa niekomu stane nehoda, ide o um, bezpečnosť eh, spotrebiteľov, alebo o verejnú bezpečnosť, alebo o bezpečnosť zamestnancov. Môžu to byť všetky tri úrovne, ale na národnej úrovni musí niekto rozhodnúť o tom, aha, teraz mi zvoní mobil, čiže teraz mi vypršal rečnícky čas a ja teraz uh, skončím. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ak máte ešte nejaké otázky, pani rečníčka, alebo body, nie, ďakujem pekne. Zase pán predseda, ďakujem pani profesorka. A Teraz dostane slovo pán Rolf Gíring, prosím. Thank you, Chairman. Also like to thank... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za e, pozvanie a keďže e, som sa to dozvedel e, trošku neskoro, nevadí to, ja mám niekoľko slajdov v angličtine, ale ja uvediem prezentáciu po nemecky. Prvý obrázok ukazuje rovnakú ekonomickú aktivitu na tomto obrázku. Možno e, je tu rozdiel 60 rokov medzi ľavou a pravou fotografiou. Ja chcem uviesť rôzne chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri otázke o ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti. poprvé, Vpravo vidíme fabriku, kde nie sú žiadni ľudia, ale samozrejme nejakí ľudia tam sú. Najskôr je potrebné nainštalovať túto techniku, nadizajnovať to a ľudia sú samozrejme v pozadí. Čiže vo formách práce došlo k zmene. Po druhé, rád by som chcel poukázať na to, že to staré nezmizlo úplne, pretože problémy, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať v budúcnosti, vytvárajú rozhranie medzi robotmi a ľuďmi, toto je snad nová téma eh, sama o sebe, ale nie je to úplne nová otázka, pretože to rozhranie medzi strojom a človekom už existuje viac ako 100 rokov, len tá forma sa mení. A po druhé, toto chcem tiež počiarknúť, v vedeckom nazeraní dochádza k určitej idealizácii určitých pomerov. Čiže ak si zoberiem priemyselnú sociológiu, tak sa tam vyvinuli pojmy ako defodizmus alebo e, postfodizmus alebo vek priemyslu. E, čo platí pre ochranu zdravia pri práci? Mali by sme brať zreteľ na to, že ide vždy o rôzne formy, ale v konečnom dôsledku uh, Všetky ostatné formy tu existujú paralelne, ako napríklad tradičná ručná práca, aj vo, e, v období veľkej industrializácie. Ďalší obrázok. Ja dúfam, že si to každý dokáže prečítať. Sú tam opäť iba dve čísla. A toto je východiskový bod, ktorý si musíme pozrieť. Po prvé číslo smrteľné pracovné úrazy v Európe 3500 a ešte kúsok, ale pod tým je asi 160 tisíc mŕtvych ročne na základe chorôb z povolania. Ak si zoberieme obe tieto dve čísla, tak e, dochádza k určitej diskrepancii, ktorú som tu aj vypichol v našej pozornosti. My sa zameriavame často na Eh, ochranu pred úrazmi, ale málo sa zameriavame na ochranu zdravia. Toto je potrebné okamžite zmeniť. Ja sa k tomu budem neskôr venovať ešte detálnejšie. Ak si zoberieme dlhodobý trend, tak je to tak, že historicky eh, z otázok týkajúcich sa úrazov e, prechádzame e, k otázkam zdravia, napríklad e, poranenia žieravinami v chemickom priemysle, chronické ochorenia, ochorenia srdcovocievného alebo nervového systému. Čiže to znamená, že sa musíme veľmi presne pozrieť na to, čo nám prinášajú nové povolania. Um, pracovný, zdravotnícky um, pracovníci hovoria o tom, že sa čoraz viac vyskytujú činnosti, ktoré zaťažujú nervový systém. Teraz som sa preklikol správne. My máme tri veľké oblasti, ktorým by sme sa mali venovať. To je pracovné prostredie. Pri nových povolaniach to bude hrať veľkú úlohu. Fyzikálne činitele ako teplo, svetlo a ďalšie budú pritom hrať úlohu. Potom druhá veľká oblasť ergonómia, softvéru, materiálu a tretia veľká oblasť, toto je um, samotný problém rakoviny. Oblasti, ktorým sa musíme venovať, organizácia práce, režim pracovného času, ktorý práve pri ľuďoch, ktorí pracujú sami a doma, je veľmi dôležitou témou, je tam uh, veľké riziko. Nová oblasť kompetencií, zručností, ktoré sa rozvíjajú, čiže týka sa to aj samokompetencií v rámci ochrany zdravia, potom interakcia medzi človekom a strojmi, ale aj vzťah s materiálmi a nástrojmi, ktoré používame v logistickej oblasti alebo v iných oblastiach sa, te, sa tieto témy už objavujú ako aktuálne, pretože dochádza k novému e, zaťaženiu pre ľudí. Napríklad 8 hodín denne, každý deň sa e, títo pracovníci musia stretávať s, s niektorou z týchto tém a to je priam nepredstaviteľné. Potom otázka osobných pracovných podmienok integráciou elektroniky do osobného eh, do, osobnej, eh, do osobných eh, pracovných ochranných pomôcok tiež sa otvára nová oblasť a prináša to so sebou tému osobnej kontroly, ktorej sa musíme venovať. Ďalšia forma práce. Niečo by sme mali povedať teda o týchto nových formách práce, najmä v stavebnej oblasti. Už máme v stavebnej oblasti uh, všetky formy nestáleho zamestnávania, ľudia, ktorí boli vyslaní, alebo mm, pracovníci migranti, alebo ľudia na dočasných pozíciách, alebo e, SZČO, alebo e, kvázi SZČO osoby do veľkej miery neprechádzajú školeniami ani e, seminármi BOZP. Ak si pozrieme pracovné miesto a otázku ochrana zdravia pri, pri práci, najmä v oblasti nových zamestnaní, tak sa nám tu otvára celé spektrum nových tém, ktoré potrebujeme integrovať. A teraz toto je centrálne heslo pre budúcnosť ochrany zdravia pri práci. Potrebujeme celostný prístup všetkých zúčastnených, čiže legislatívnych orgánov, sociálnych partnerov, ale aj vedcov a výrobcov strojov a materiálov. Pre sociálnych partnerov v užšom zmysle tu vidíme možnosť hovoriť o kolektívnych zmluvách, najmä čo sa týka implementácie európskych smerníc, tieto často ešte nie sú presadzované. V niektorých podnikoch máme dobré aj zlé príklady. Tam je možné urobiť viac. Čo je pre mňa dôležité urobiť na tejto politickej pôde, aby sme vytvorili systém včasného varovania so sociálnymi partnermi, napríklad Firma Daimler v Štutgarte už má skupinu, kde sa tejto téme e, venujú, kde dochádza k priamému kontaktu e, robotov a ľudí. Takže sociálnych partnerov treba o mnoho silnejšie zapojiť do legislatívnej debaty. Posledný bod, ktorý je pre mňa v tejto súvislosti veľmi dôležitý, to je otázka technologického dizajnu. V mnohých oblastiach hovoríme o životných cykloch, a o tom, že Životný cyklus výrobkov musí byť nazeraný v súvislosti s celkovým vplyvom na životné prostredie pri vývodi materiálov, strojov, nástrojov, pracovných miest. Musíme na toto všetko myslieť, pretože už na začiatku procesu samotného dizajnu sa príjmajú rozhodnutia, ktoré môžu mať neskôr sociálne dopady na e, zaťaženie pri práci. A čo by sme si my prijali v tejto súvislosti? je vec eh, typu Európskeho fóra pre takéto otázky, kde eh, sa včasne, keď sa objavia nové technológie, kde sa včasne budú zaoberať ich implikáciami aj na eh, sféru práce, a tak ďalej, aby e, sa toto všetko zobralo do úvahy už v úvode. A ešte úplne posledná vec, e, úplne nám teraz chýba vo výskume a vývoje, vývoji, e, teda v Horizon 2020, väčšia kapitola o tom, aké sú pracovné miesta dneška, aké budú tie zajtražka, kde je potrebné skúmať, aby tie veľké rizika v oblasti práce, aby sa lepšie, lepšie zvládli. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán Gering. A teraz by som dal slovo pani Kriste Sedlaček. Dúfam, som to vyslovil aspoň podobne um, vášmu menu. Každopádne vám dávam slovo. Áno, ďakujem pekne, ďakujem pekne za pozvanie. Rada by som vám stručne predstavila prácu EU OŠA v súvislosti s tými pracovnými miestami novej generácie. tzv. gig economy, čo sme teda urobili v tejto oblasti. pani Hughes už k tomu, čo to povedala. Ide teda o crowdsourcing a crowdworking. Vydali sme článok, e, ktorý zhrňal tento výskum. Potom ďalšia téma, profesor Kajvora z univerzite v Turku. To sa týkalo robotiky a potom sa chystá téma výkon zvyšujúcich liekov. To je profesor Bloomfield a dr. Dale z univerzity v Lancastri. Všetky tieto články, škoda tri oblasti sú veľmi dôležité pre budúcnosť. Toto všetko je k dispozícii na Ošviki, teda na našej internetovej stránke. A o čo nám teda išlo? Išlo nám o spustenie diskusie respektíve o šírenie povedomia, eh, hlavne u tých, ktorí eh, stoja za politikami, ale aj pre výskumníkov, sociálnych partnerov, a tiež sme v kontakte s našou sieťou e, na národnej úrovni aj na úrovni európskych aktérov. A teraz spätná väzba je taká, že ide o veci, ktoré sú dosť nové na národnej úrovni. Teda takto to poviem, iba z opačlenských, že to zatiaľ začalo e, pripravovať nejaké stratégie v tejto súvislosti a to tempo zmien je naozaj veľmi rýchle, e, preto je dôležité, aby e, sa takéto úvahy urýchlili. Toto vyplynulo teda z diskusie s aktérmi v rámci našich sietí prioritná oblasť eh, prípravy alebo prevencie. Eh, tam ide o rizika eh, prepojené s IKT a s miestom vykonávania práce v roku 2025. Takže do konca roku 2017 plánujeme vydať naše závery na túto tému. O čo nám ide? Ide nám o vypracovanie potenciálnych scenárov do budúcna, pokiaľ ide o e, BOZP a IKT. No a tieto scenáre, dúfam, pomôžu zodpovedným e, lepšie pochopiť výzby BOZP, ktoré s týmto súvisia a tiež príjmať na tomto základe informované rozhodnutia a tiež časňovať sa e, diskusie, ako najlepšie veci predvídať a ako najlepšie konať preventívne. Pani Hughes aj pán Gering spomínali, aké výzvy e, pred BOZP stoja. Keď sa pozrieme na túto gig economy, keď sa pozrieme na e, prácu cez platformy a tak ďalej. Áno, tu je k tomu aj e, príslušný slajd, napríklad Zero Hours Work a tak ďalej. Čiže uh, ide o veľké rozptýlenie, uh, širokú škálu uh, takýchto prác. Uh, vlastne nikto nevie, kto má hodnotiť rizika, kto má monitorovať BOZP, uh, kto má legislatívu BOZP presadzovať, vychádzajúc z tradičného vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec. A potom uh, viacero prác, teda eh, nie jeden celoživotný, eh, jedna celoživotná eh, dráha, ale neustále zmeny práce. Čiže ako registrovať, ako mm, nejako reagovať na takýto nový, nový vývoj. A potom táto otázka partnerov, Eh, alebo nejakých eh, spolupracovníkov. Mm, Uber je dobrý príklad toho, kto má zodpovednosť za BOZP. Ďalej vzťah medzi vlastníkom platformy, platformou, klientom a pracovníkom, aký vzťah tam je. Čiže eh, štatút tohto pracovníka a tak ďalej. Potom monitorovacie systémy BOZP nie sú prispôsobené špecifickým e, situáciám a podmienkam e, práce v tejto novej ekonomike. A pokiaľ ide o výskum a vývoj, chýbajú nám údaje, chýba nám výskum, chýbajú nám štatistiky. A týchto, tieto nové typy pracovných miest e, tie štatistiky vôbec nezahrňajú. keďže to nie je klasický vzťah zamestnávateľ-zamestnanec. A ďalej potrebujeme údaje o týchto rôznych eh, typoch eh, pracovných podmienok, s ktorými sa teraz stretávame. Takže čo je potrebné urobiť? Poprvé je potrebné mm, objasniť eh, úlohy a zodpovednosti ako som už spomínala, teda eh, v tom trojuholníku platforma klient eh, pracujúci, potom eh, osveta a nejaké usmernenia BOZP prispôsobené špecifickej situácii a potrebám v rámci týchto New Generation Jobs. A tu je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako tieto nové IT nástroje využiť na zlepšenie komunikácie smerom k pracujúcim, pokiaľ ide o oblasť VOZP. Ďalej, a toto je vec, ktorú som videla v tom kšatok opakovane, to je potreba týchto pracujúcich eh, zapojiť už v rannej fáze prípravy politík, na národnej úrovni aktéry e, povedali, že teda ktorá je úplne nová, nebola nejakým spôsobom hlubkovo v stratégiách zakomponovaná, čiže toto je vec, ktorú je potrebné urobiť a to v úzkej spolupráci a v komunikácii s sociálnymi partnermi. Ďalej, sociálni partneri musia zohrávať e, silnú úlohu, ale je dôležité, aby sa aj oni zorganizovali tak, aby sa prispôsobili na zmeny sú tu určité online platformy kolektívneho vyjednávania, začínajú sa objavovať, teda využívajú rovnaké online nástroje a kanály, ktoré sa používajú v gig economy, napríklad European Freelancers Movement. Keď sa pozrite na ich stránku, tak uh, uvádzajú, že spojením síl môžeme zmeniť eh, to, ako európske podniky a eh, vlády eh, reagujú na samostatnú zárobkovú činnosť. a Takto môžeme zlepšiť podmienky pre všetkých pracujúcich na voľnej nohe. Takže toto som chcela povedať ja. Chcem povedať, že naše preventívne alebo predvídacie aktivity tie sa završia na prvom roku 2018 a dúfam, že e, vtedy už budeme schopní e, odprezentovať e, určité scenáre, alternatívy do budúcnosti, čo teda je potrebné urobiť, aby sme takto zjednodušili a podporili príslušným kompetentným rozhodovanie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Áno, zvládli ste to naozaj v rámci predeleného času. Ďakujeme, pani Sedlaček. A teraz dávam slovo Klaubovi Flemingovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Ja som tu za národnú úroveň a my ako národný regulátor e, musíme samozrejme reagovať na tieto zmeny vo svete práce, na nové technológie a musíme spolupracovať s ďalšími v rámci systému zdravotníctva a e, teda e, rezortu bezpečnosti. Veľká Británia je lídrom, pokiaľ ide o BOZP, pokiaľ ide o naše právne úpravy a tak ďalej, ale nemôžeme spať na Vavrínoch. Teresa May, premiérka, dala metil Davidovi Taylorovi e, za úlohu e, pozrieť sa e, na celú pracovnoprávnu oblasť, na prax, či je ruka, je ruka v ruke s vývojom, alebo je potrebné niečo aktualizovať. Čiže musíme naozaj reagovať na všetky rizika, ktorým sú pracujúci vystavení. Tie rizika Ehm, možno nie sú všetky pokryté eh, v zákone, keďže máme eh, nové technológie, nové pracovné miesta, eh, máme aj nové rizika. Ehm, organizácie, ktoré rizika vytvárajú v spolupráci, e, alebo teda v spojení s prácou, teda tieto New Generation Jobs, títo musia uh, sami efektívne tieto rizika riadiť. My ako regulátor chceme im a ich zamestnancom poskytnúť potrebnú podporu. Uh, máme aj týmy, ktoré znamená jednotlivé uh, sektory. Čiže aby som reagoval na to, čo spomínal jeden z patrčníkov, aj vo Veľkej Británii všetci eh, zamestnávateľia musia zabezpečiť, aby eh, tí, ktorí nie sú ich priamými zamestnancami, neboli vystavení nejakým rizikám eh, vychádzajúcim z ich aktivity. Čiže toto je tiež zaujímavá vec, týkajúce sa aj samozrejme činných osôb teda takých, ktorí nemajú e, jasnú zamestnaneckú zmluvu s príslušnou organizáciou. A teraz k našej vlastnej e, práci. E, my tiež máme také oddelenie, ktoré sa e, snaží monitorovať e, e, nové vzorce zamestnávania, technológií a tak ďalej, tak aby sme najnovšie vývojové trendy dokázali spracovať a reagovať. Toto je naozaj veľmi veľká výzva, keďže svet práce sa vyvíja veľmi rýchlo. Potenciálny dopad na zamestnanie zamestnancov, na pracujúcich. Ehm, ten môže mať naozaj e, rôzne e, prejavy, či naozaj je potrebný taký prierezový prístup e, vo všetkých rezortoch vlády, aby sme naozaj mali kompletný obraz o praxi. My úzko spolupracujeme aj s inými vládnymi organizáciami. Keď sa pozrieme takéto flexibilné vzorce Snažíme sa e, teda e, riešiť otázky BOZP, e, si to až tak ďaleko, že sa napríklad teda aj obchodovaním s ľuďmi, otrockou prácou a takýmito vecami. Takže toto sú všetko veci, ktoré v práci našej agentúry zahrňame. Ľudia teda môžu e, pracovať e, flexibilne. E, toto mnohí vnímajú ako výhodu. Je to teda výhoda často pre, zamestnancov aj zamestnávateľov. Sú to ale nové vzorce a to, eh, že eh, ich nepoznáme, neznamená, že automaticky prinášajú nové eh, rizika, ale ide o riadenie tých rizik proporcionálnym spôsobom. To je tá veľká výzva. Nechcem sa púšťať do, tej, do toho mm, rozdeľovania zamestnaný alebo som sa činný, tam nejaké právne spory, ktoré v Spojenom kráľovstve momentálne prebiehajú, už boli spomenuté. Toto samozrejme majú na starosti súdy, ale my e, tiež úzko s nimi spolupracujeme, aby e, oblasť BOZP e, bola v plnej miere pokrytá. Ako regulátor pripravujeme usmernenia o tom, ako bezpečne vykonávať aktivity a to, z toho majú profitovať všetci v tej ekonomike, nielen tých, ktorých sa to týka, týka priamo. Rôzne pracovné metódy, prinášajú nové e, veci. Ľudia, ktorí pracujú doma, aj tí musia byť e, náležite e, chránení a toto samozrejme zase je zodpovednosť zamestnávateľa. Takže opakujem, proporcionalita v riadení rizik, toto je kľúčové. Niektoré rizika sú dosť nízke v rámci gig economy. Napríklad ľudia vykonávajúci prácu z doma na laptope, um, Oni by mali byť informovaní e, o, o potrebnej ergonomii a toto je vec, ktorá sa asi relatívne jednoducho. E, naše usmernenia e, odlišujú takýchto pracovníkov z domu od iných, ktorí používajú špeciálne zariadenia, stroje a tak ďalej. Tam tie rizika budú väčšie. Eh, potom napríklad stavebný sektor eh, znova eh, rizikovejší aj v súvislosti s flexibilnejšími pracovnými úpravami. Potom máme pracovníkov pre agentúry alebo migrantov. Tí tiež sú vystavení často vyššiemu riziku. Týka sa to aj ľudí s postihnutím. Napríklad mladí často majú viacero prác naraz eh, a práca na čiastočný úvezok eh, eh, sa často objavuje aj v preddôchodkovom a dôchodkovom veku. Čiže sektorálne stratégie, usmernenia a monitorovanie, toto všetko sú opatrenia na zmiernenie e, týchto problémov. My poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti BOZP e, zamestnávateľom a aj tým skupinám, ktoré sú tým vyšším rizikám, ktoré som spomínal, teda tie zraniteľné skupiny. E, tieto usmernenia budeme samozrejme aktualizovať s vývojom nových rizik. Najväčšou výzvou je samozrejme to, tieto materiály potom do dopracovať k tým, ktorým sú určené. Toto nie je nová vec, toto bol problém e, v zásade e, vždy, e, teda aby sa tie usmernenia dostali tam, kam sa dostať majú v správnom čase. Na väčšine pracovisk porušenia BOZP eh, v súvislosti s novými eh, vzorcami. Na to máme samozrejme eh, inšpektorov, máme určité ukazovatele, ktoré umožňujú tieto zmeny a nedostatok napríklad prípravy a dohľadu včas identifikovať. Tieto indikátory už máme mm, a naši inšpektori ich aj náležite využívajú. Zamestnanci, ktorí rizika BOZP identifikujú, vrátane takých, ktorí plývajú z nových e, vzorcov e, práce, e, môžu kontaktovať naše služby aj anonymne, pokiaľ nie sú schopní sami so zamestnávateľom tieto veci vyriešiť. Potom naša agentúra v spolupráci s kongresom odborov e, vytvorila e, určitú platformu e, pre BOZP, kde je možné takéto prípady riešiť. Tiež vedecké technológie a tak ďalej a ich vplyv úzko monitorujem, keď nanotechnológie, ktoré sú čoraz prezentnejšie, my to uznávame. V niektorých oblastiach nanotechnológie nie sú úplne nové, ako napríklad vulkanické erupcie, ale v iných oblastiach predstavujú veľmi veľké príležitosti, ale aj rizika. No a preto kolegovia u nás e, sledujú e, ten e, výskum, napríklad EU Nanodevice Project. A náš regulačný rámec, pokiaľ ide o BOZP, to je napríklad zákon 1974, o ktorom som už e, hovoril, e, a potom e, nariadenie o nebezpečných látkach, tak sledujeme, že či toto je postačujúce aj pre oblasť nanomateriálov. Takže budeme naďalej monitorovať adekvátnosť nášho právneho rámca vo svetle nových zistení. Aby som to uzavrel, my uznávame tie výzvy, ktoré prináša nová gig economy, ale Eh, myslíme si, že náš právny rámec eh, eh, má potrebnú flexibilitu na pokrytie týchto nových rizik. Musíme však byť obozretní. Analýza rizik, monitorovanie nového vývoja, inovácie, osvedčené postupy, tak to všetko potrebujeme. Ešte zopakujem, dôležité je to, aby sa tieto veci dostávali k tým, ktorým sú určené. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Fleming. A teraz posledný to je pani Ivan Huf. Nech sa páči, máte slovo. I'm very honored to be present and share my experience. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Dovolte mi, aby som teraz poskytla moje skúsenosti a moje odborné vedomosti za posledných 15 rokov. Ja som pracovala s pacientami, ale tiež aj s rôznymi vedúcimi, čo sa týka bezpečnosti pri práci a zdravia pri práci, ochrany zdravia pri práci. Takže toto je moja dnešná téma. To znamená, že ako sa ľudia oslabujú novými výzvami momentálne, mm, to mm, beriem, sa, sa chcem odvolať na, na nové výzvy, ktoré sústavne, sa sústavne objavia, to je vlastne um, národná, medzinárodná úroveň, takisto, čo sa týka ministerstiev pre sociálne poisťovne, to sa financuje v Belgicku z tejto ruky, takže musíme myslieť na dobro tých dotknutých. Tieto prípady sú je čím ďalej tým, týchto prípadov je čím ďalej tým viac, tie počty zostane rastú a je tu celý rád otázok týkajúcich sa psychologického zdravia. Napríklad e, niektorí naši pacienti berú vôbec psychotropné látky na to, aby zvládli celú situáciu. Ja súhlasím s tými otázkami, ktoré sme si vypočuli od mojich kolegov a dovolte mi zdôrazniť ešte jednu veľmi dôležitú vec. Nie je, e, nevieme ešte veľa o tom, ako ľudia v skutočnosti tieto situácii preda, prežívajú ako pracujú a ako to pociťujú, pretože pokiaľ pracujú v tzv. Git prácach, tak e, nevieme presne postihnúť, ako to, do, aký to má dopad na ich psychologické zdravie, ako to vidia ostatní, e, ostatní ľudia, ako sa oni cítia ako členovia také súdržnej komunity. Takže je to celý rad vecí, m, ktoré nie sú úplne známe Posudzovanie rizika dopadov, tu sa zameriavam na situáciu, na ktorú nie sme celkom pripravení. Musím povedať za seba, že v tejto situácii vidíme následovné problémy. Ono to nie je celkom proaktívne, ako by sme si predstavovali, čo znamená, že skôr reagujeme na problém ad hoc, než aby sme mali nejakú stratégiu vopred pripravené. Takže toto je skutočne tá otázka, ako sa prispôsobiť. Toto sú nepredvydateľné situácie, nepredvydateľné vývoje na daných pracovných miestach. A my potrebujeme jednoducho vedieť, čo tu funguje dobre. A nie to, čo funguje zle. Aby sme mali určité stratégie, ktoré by riešili tieto situácie, ktoré sa vyskytujú. Dovolte mi zdôrazniť ďalší aspekt. Tu je otázka, do akej miery je dôležitá rozmanitosť, aj tá diverzita. My potrebujeme uh, skutočne veľké množstvo, veľké množstvo rôznych um, ehm, eh, skúsenosti na to, aby sme eh, zvládli tie nové výzvy, pretože to sú nové príspevky v štruktúre. Tu um, sú štruktúry, v ktorých e, pracujú e, ľudia, napríklad banky v Belgicku. Tieto dosahujú veľké zisky, ale je to v podstate zaplatené tým, že je potrebné zvládnuť celý rad nových zručností, e, ktoré sa vyžadujú a to, to vlastne diskriminuje, diskriminuje asi tretinu starších zamestnancov, starších pracovníkov. To znamená, že ľudia, ktorí majú viac ako 45 rokov a pracovali by v tomto prostredí, tak to sú ľudia, ktorí nemajú tieto nové zručnosti, neovládajú um, tieto nové technológie a um, nevedia sa ich dostatočne rýchlo naučiť. Ono to sú radikál, veľmi radikálne zmeny, takmer zmeny tisícročia. Tak by sme to mohli definovať. Má to svoje dopady na systémy, má to samozrejme um, dopady na ochranu zdravia a, pri práci. A je to samozrejme závislé od toho, ako sa tá situácia vyvíja ďalej, aké tie zručnosti ľudia skutočne potrebujú. Okrem toho narážame na dve rôzne generácie priemyšom. Ja to takto vidím. To sú ľudia, ktorí Ehm, sú už trošku zazení, zenitom, ehm, hovorí sa im vintage generation. To sú teda ľudia, ktorí pochádzajú z generácie, ehm, kde sa rodilo veľmi veľa detí, to, bola, to, boli tie, e, to bola tá generácia z baby boom a E, tu si musíme pozrieť, ako sa tie veci budú vyvíjať ďalej. Tá nová generácia bude určite schopná istý, istý čas krok držať, ale ten čas, za ktorý sa e, spracuje výskum a zverejnite, ho, to je relatívne dlhý čas. A tá reálna situácia môže byť e, znova odlišná. Tá situácia sa bude vyvíjať ďalej. No a Povedzme si, že ľudia staršej generácie si ideálne mm, predstavujú, že by nastúpili do práce a v tejto práci strávia potom až do dôchodku celý svoj život, ale keď si pozrieme, ako rýchlo sa svet digitalizuje napríklad v rôznych verejnoprávnych orgánoch, potom vidíme tiež, že e, ľudia sa skutočne zúfalo snažia s týmto rýchlým vývojom e, technológií e, udržať krok, ale musíme konštatovať, že tu reagujú v podstate skôr na konkrétne situácie ad hoc a nie, že by reagovali nejako proaktívne. Jednoducho, oni pracovali 30 rokov a myslia si, že ďalších 15 rokov budú môcť e, znova pracovať rovnako. A pričom tá mladšia generácia, tá generácia medzi 15 až 30 rokmi, táto generácia vie, že e, sa to tak nedá a je schopná sa rýchlejšie prispôsobať. A toto je potrebné zobrať do úvahy, pokiaľ sa vypracováva európska legislatíva. Myslím si, že by bolo dobre, keby tu Európsky parlament e, kladol e, väčší akcent na osvedčené postupy, na dobrú prax a na to, ako dospieť k tomu, aby ľudia skutočne vedeli, ako majú reagovať, pretože toto je takisto určitý ochranný faktor pre týchto pracujúcich. No, aby som to zhrnula, Nebudem mm, opakovať samozrejme to, čo už povedali moje kolegovia, ale dovolte mi počiarknúť, že potrebujeme nové ukazovatele pre monitorovanie týchto funkcií budeme potrebovať takisto pre sociálnych partnerov eh, na črtnutie nových úloh. Budeme potrebovať zistiť, ako ponovom získavať isté poznatky, pretože naše pozorovania eh, už dnes eh, nestačí vychádzať z tých správ, tak ako sme na to boli zvyknuté, zvyknutí predtým. Potrebujeme mať skutočne pre, proaktívnejší prístup. Myslím si, že tu skutočne potrebujeme e, zistiť, aká tá situácia je a zareagovať na to, aby sme túto vec preskúmali nie len na individuálnej úrovni jedného pracovníka, ale na úrovni celého kolektívu, celej skupiny pracovníkov. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pani profesorka. Myslím, že to sme sa dostali na dôležitý bod. Máme podklad na kvalitnú diskusiu. Teraz môžeme dať priestor e, komentárom a otázkam. Mám už dvoch kolegov, ktorí sa prihlásili. Žerom Lagrie z EPP, nech sa páči. Hlásil ste sa. Áno, pán predseda. Ja by som sa chcel takisto poďakovať rečníkom za ich vystúpenie. A um, čo sa týka tých prvých výsledkov, uh, a vieme, že tie štúdie ešte prebiehajú, ale sú už určité veci, ktoré, sa, ktoré možno postihnúť pre všetkým pri tých nových formách zamestnávania, pri tých nových aspektoch tejto zamestnanosti, novej zamestnanosti. Myslím si, že by sme mali diskusiu rozšíriť práve o to a na to, čo sa deje po práci, aj keď to nie je v priamej súvislosti s našou témom, témou, pardon, a my sme o tom trošku hovorili, že ako sa potom po práci, po absolvovaní toho pracovného veku odchádza e, do dôchodku a tu je potrebné skutočne ísť do minulosti a pozrieť si tie predchádzajúce zamestnania a e, myslím si, že toto je vlastne mnohokrát e, úlohou že je to veľa chaotickejšie ako v tých klasických zamestnaniach. Máme tu skutočne veľmi zvláštne a iné výsledky. Um, potom um, to pripravuje pre tých, ktorí um, majú dnes povedzme 40 alebo bude pripravať v budúcnosti veľké problémy alebo uh, pre tých, ktorí v budúcich rokoch dosiahnu dôchodkového veku. Myslím si, že toto je jedna z obav, ktorú mám a my v Európskej únie musíme pre sa preto e, zásadne zaoberá touto témou, touto otázkou a to aj e, keď si myslíme, že to je taká spoločná vec medzi komisiou a členskými štátmi, e, tu sa čakalo 10 ročia na to, aby sa prispôsobili, uspôsobili tieto zákony. A, ale v národných hospod, máme národné hospodárstva, ktoré uh, Mm, sa vyvíjali na určitých oblastiach, v určitých regiónoch veľmi heterogénne. A my e, tu musíme e, šetriť čas, pokiaľ sa dá, pretože bolo by dobre, keby sme mali e, vypracovanú takú, keď nie úplne, že spoločnú legislatívu, tak prinúmešom taký spoločný základ, takú spoločnú platformu, od ktorej by sme sa mohli odpichnúť. Myslím si, že pokiaľ by sme sa jednoducho pokúsili tie tieto veci, za tieto veci ujať bez toho, že by sme, sa, že by sme pred nimi stále utekali, tak eh, myslím si, že musíme začať skutočne s určitými smernicami. Nie s cieľom Eh, dosiahnuť eh, neskôršiu harmonizáciu, ale vidieť tie ciele, ktoré tu máme a vidím, my nemusíme vymýšľať koleso na novo. Určite nie a eh, my sme teraz samozrejme na začiatku a toto celé sa vyvíja skutočne veľmi razantne, takže väčšina z týchto pracovných fóriem, myslím si, pred troma až piatimi rokmi takmer neexistovali a myslím si, že toto je veľmi užitočné aj pre nás, aj pre naše členské štáty. Uh, a práve aj z dôvodov um, princípov mm, reciprocity je dôležité, aby sme sa na týchto štúdiách zúčastňovali. Ďakujem veľmi pekne. Potom, teraz prejdeme k pani Steinberg. Áno, ďakujem srdečne referujúcim. Ak som to správne pochopila, tak nám hovoriť o tom, že treba, že treba vyriešiť nevyriešené problémy z minulosti, ale zároveň sa pozerať do budúcnosti. Vy ste hovorili o určitých normách, o určitých statusoch, o samostatne zárobkovo činných osobách. A myslím si skutočne, aj keď e, ja uh, už zrejme patrím do tej vintage generácie, že e, to bude moja úloha uh, Eh, starať sa tiež o mladých o, a e, snažiť sa ochrániť tých úplne mladých pred e, tým, aby sa úplne e, slepo obetovali svojej práci, aby si poškodzovali. A my vieme predsa o veciach, ktoré by sme v minulosti radšej neboli mali robiť. Takže treba ide o to, aby sme sa profilakticky venovali ochrane zdravia a pokiaľ tu máme e, náš digitálny e, pracovný trh, tak si myslím, že tu máme svoje, svojich samostatne zárobkovo činných, tu musíme takisto monitorovať a musíme sa starať o ochranu ich zdravia pri práci a to nie len na národnej, aj na európskej úrovni a tu máme e, tzv. slobodu pohybu pre SZČO na jednej strane sa samozrejme zamestnanci e, tešia, že môžu pracovať flexibilne alebo dokonca z domu, ale na druhej strane potom tu máme v vysoké náklady, spoločenské náklady, e, ktoré vyplývajú z vyššieho výskytu depresí a obdobných ďalších ochorení e, psychického rázu. A samozrejme, keď si zoberiete nejakého SZČO, ktorý pracuje z domu, keď vidíte, čo zákonodarca si vyžaduje, alebo pracuje niekde na takom prá- lacnom pracovisku, ktoré si sám zadovážil, to znamená lacný pracovný stôl, stoličku. No dobre, a ako kontrolujú, ako kontrolujú zamestnávateľia doma, či, ten, či to pracovné miesto je príslušne vybavené. Toto je tak, že že keď niekto pracuje z domu, tak sa neplatia. Nikto nechce predsa platiť eh, náklady, ktoré spôsobilo nedostatkové pracové miesto eh, pri práci z domu. Eh, neviem, ja by som toto rada mala, bola malá rada už pred 20 rokmi, ale neviem, vtedy snáď boli tie pracovné miesta z domu adekvátne vybavené. Ja si myslím, že tu máme e, problém toho súladu nových technológií a stávajúcich e, vybavení. Takže musíme si povedať, ako to v podstate vyzerá. <clears throat> Ja si to pozriem niekde u Daimlera, v Saarbrückene, BSE, u BSF a tak ďalej. Ja som tam bola, ja som s takýmito okuliarmi, ktoré tam oni majú predpísané, dokonca pracovala samozrejme pár minút, ale myslím si, že my si tu musíme urobiť našu domácu úlohu a ja si myslím, že by sme sa už e, mali tý, o tú tému zaoberať dlhšie, niekoľko rokov priamešom. My sme sa dostali na, do určite, na určitú hranicu a priamešom v Nemecku v niektorých branžiach alebo pri veľkých podnikoch sú tu tarifné dohody. uh podnikové tarify dokonca, ktoré sa tomu snažia venovať. E, myslím si však, že tu e, sme ešte, e, tu sme ešte príliš pred časom. Ja som od vás očakávala také konkrétnejšie domáce úlohy pre nás, čo sa týka pracovného času, kontroly. Uh, E, pracovných e, miest, pokiaľ bude e, v budúcnosti čím ďalej tým viac pracovisk pre prácu z domu alebo mobilných pracovných miest. Ako vidíte vy tú perspektívu, aké právne úpravy musíme rešpektovať, alebo kam sa máme presne pozrieť, aby sme riešili aj práve tieto staré problémy. Ale nech sa páči, môžeme to zopakovať. Ďakujem veľmi pekne. I uh, k pánovi Stevensovi. Pani Helge Stevens, uh, vážny uh, pre, pán predseda, vážení kolegyňa a kolegovia, samozrejme mi dovolte poďakovať srdečne všetkým rečníkom za ich um, prezentácie, ale ja mám predsa len zo pár otvorených otázok je to vlastne výzva pre nás všetkých, myslím si. Až donedávna sa zamestnávateľia na národnej alebo dokonca aj na európskej úrovne boli e, svojimi konkurenti, ale teraz musia obstať medzinárodnej konkurencie, priemešom v oblasti alebo práži liberálneho hospodárstva. Že aké právidlá platia tu? Platia tu belgické právidlá, platia tu európske, platia tu americké, čínske právidlá. Toto sú veľmi dôležité otázky, na ktoré si musíme odpovedať a aké pravidlá budú platiť v budúcnosti. A my tu máme nové pravidlá na európskej úrovni, na, na, na národnej úrovni, ktoré sme si e, postavili a s tým musíme takisto vysporiadať. A teraz ešte dve konkrétne veci. E, v rámci e, kompetencií EÚ hovoríme o flexibilite pri práci. Nemohlo by sa tu možno lepšie, eh, nemohli by sa tu lepšie zohľadňovať eh, potreby zamestnancov, rovnako ako zamestnávateľov, pretože doteraz eh, sme skôr na strane zamestnávateľov. Ďakujem veľmi pekne a teraz som ja sám na zozname in persona. Takže ďakujem všetkým rečníkom a dovolte mi, aby som sa venovala aj tomu, čo povedali moje predrečníci. Ja by som isto to sa chcel tak špecificky vyjadriť k tomu, čo by sme my mohli poskytnúť ako príspevok. Pán profesor pan Hof, vy ste upozornili na to, že mm, je nás eh, viac tých starších generácií, sme skutočne beznadení zastarali, ale možno potrebujeme práve preto aj v rámci, eh, aj v rámci um, legislatívy taký mladší input, taký mladší Vánok a môžeme si povedať, že aká by mohla byť tá vízia do budúcnosti, akú prax by sme mohli realizovať. Tak si to formuluje. Mohli by ste toto možno povedať ešte trošku presnejšie, pretože toto považujem za veľmi relevantné práve pre diskusiu a ide tu o otázku, či sa na to môžeme podielať aj po legislatívnej stránke, alebo možno, či stačí, keď budeme mať víziu. Môžete k tomu niečo povedať. A Áno, ja vám poskytnem, ja vám poskytnem ešte trochu času. Samozrejme, máme tu viac osob, ktorí sa chcú vyjadriť. Martin? Mhm. Potom. A Prepačte, ja som prišiel trošku neskôr, ale napriek tomu som mal príležitosti vypočuť si niektorých z rečníkov a dovolte mi zopakovať, čo sa povedalo na jednu tému a to bola tá sociálna interakcia, ktorá chráni zamestnávateľov čo sa týka ich e, praxe a čo sa týka ich pracovných podmienok. Dovolte mi e, poukázať na moju vlastnú skúsenosť. Ja sám pochádzam z robotnického prostredia, e, ťažkého priemyslu s tisíckami zamestnancov. To bolo pracovné miesto, ktoré bolo veľmi nebezpečné a naďalej. Je nebezpečné pre zamestnancov a moc kolektív tu umožnila nielen e, vyrábať, ale mali sme aj e, veľmi dobré kontakty medzi sebou. E, a pre všetkým sme sa koncentrovali na kvalitu našich projekt, produktov a zároveň sme sa ale pozerali, za akých podmienok, e, v akých podmienkach e, náš kolega pracuje. Napríklad mnohí e, zamestnávateľia to dnes vidia inak a Eh, hovorí sa tiež o jednotlivých pracovných miestach, musí sa produkovať čo najlacnejšie, nech to stojí, čo stojí. To znamená, že náklady na prácu musia byť eh, držané čo najnižšie. To znamená, že máte málo času eh, a priestoru hovoriť so svojimi spoluzamestnancami. napríklad pri automate na kávu. To je samozrejme veľmi dobré, pokiaľ máte na pracovisku nejaký kávový automat, kde si môžete zobrať kávu a kde máte vlastne možnosť vymeniť si tú dobrú prax. Ale na to už dnes nie je dostatok priestoru a dostatok času. A ja chcem povedať, že izolácia zamestnancov stále pokračuje a to, toto viedlo vlastne k tomu, že, že počet ťažkých a smrteľných pracovných, pracovných nehôd stúpal, pretože a prečo? No preto, lebo pokiaľ ste na nejakom pracovisku sám a musíte sa e, koncentrovať na nejaký bod, tak tam nemáte ďalšieho kolegu, ktorý by, sa, ktorý by na vás dával pozor. Takže je to, a je to niečo, čo od vás váš šéf vyžaduje. Takže a ďalší problém, problém novej generácie, je veľmi dôležité, aby sa zamestnanec cítil dobre na pracovnom mieste Pozrieme sa napríklad e, na to, čo sa deje na Facebooku alebo e, v rámci firmy Google. Ako sa tam pracuje, aký je tam spôsob práce. Nie sú to len miestnosti naplnené počítačmi, môžete si tam zahrať ping-pong, môžete si oddychnúť. Čo na tom vidíme? Vidíme, že produktivita stúpa, tímová práca um, prináša lepšie výsledky, pretože toto ukázali skúsenosti v 70. rokoch nemali zamestnanci viac menej premýšľať. Bolo povedané, robte to, čo vám hovoríme my, ale toto naozaj produktivitu nezvyšovalo možno sa naozaj v konečnom dôsledku opýtame zamestnancov, čo si o tom myslia a či by oni mohli priniesť nové nápady, myšlienky. Až potom budeme mať zabezpečenú schopnosť a navyše tak zabezpečíme aj zlepšenie pracovných podmienok. V tejto súvislosti by som rád povedal s novými pracovnými podmienkami, že týmto novým zamestnancom by sme nemali sprostredkovať akúsi ilúziu, že sú hrdinami pracovného sveta, že len na nich e, stojí dobre fungujúci podnik. Ja som presvedčený o tom, že je potrebné hovoriť o sile kolektívu, najmä v týchto nových pracovných podmienkach že um, vyzdvihovaním individua sa uberáme nesprávnym smerom, mali by sme sa zamerať na kolektív. Ak to neurobíme, vystavíme sa vyššiemu riziku aj v rámci ochrany zdravia. A vidíme to potom marginalizáciou domácich pracovných miest, SZČO, tam neexistuje obmedzenie pracovných hodín, treba pracovať čoraz viac, treba si urvať viacej z pracovného trhu. Mali by sme byť veľmi opatrní v tom, že táto nová práca by nemala viesť k novému modelu um, zotročenia človeka. Ja by som dokonca rád povedal, že túto izolovanú prácu treba zakázať. Thank you. And... Ďakujem, hovorí pán predseda. A posledný rečník, alebo rečníčka, pani, pani McInton, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ostatní, rada by som sa poďakovala všetkým našim dnešným rečníkom. Bolo to veľmi zaujímavé. A veľmi ma zaujalo to, čo povedala pani profesorka Van Hoofs, že nesledujeme vlastne ani tak to, čo sa deje dobré, sledujeme skôr to, čo je nesprávne. Mali by sme zdieľať dobrú prax. Nemali by sme sa sústredovať iba na tie zlé veci. Myslím si, že niekedy nerozlišujeme medzi posúdením rizika a manažmentom rizika je určite správne, aby sme posudzovali riziko. Máme zákony, ktoré hovoria, že je potrebné toto robiť v určitej forme, a sledovať to a viac sa tam sústreďujeme potom na to, či prebehlo toto posúdenie rizika, ale čo sa potom deje s naozaj s tým manažmentom rizika a so zachovaním zdravia a ochrany e, pri práci. Ja by som sa teda skôr sústredila na ten manažment, než na to, či e, sme naozaj dodržali tie, tú správnu formálnu stránku. My ako legislatívny orgán by sme sa skôr mali posunúť e, v smere k rámcu legislatívnemu, ktorý bude vhodný na budúce podmienky a mali by sme vytvoriť model, ktorý by bol schopný naložiť s novými rizikami, ktoré súvisia s novými technológiami. Ja si myslím, že prístup Spojeného kráľovstva bol následovný, to bol ten všeobecný prístup. Tí, ktorí vytvárajú riziko, sú zodpovední za ich za jeho manažovanie. A toto znamená, že takéto organizácie, ktoré vytvárajú riziko akéhokoľvek druhu, teda najmä tie nové technológie a New Generation Jobs, práve s odpovednosťou týchto organizácií a zamestnávateľov by malo byť, aby zabezpečili BOZP tých, ktorí sú týmito okolnostiami dotknutí. A ja by som bola rada, keby sa táto zodpovednosť zakotvila naozaj na pleciach tých, ktorí tieto riziká vytvárajú. Oni by mali byť zodpovední. Čiže zamestnávateľia by mali e, zmanéžovať všetky riziká, ktoré hrozia ich zamestnancom, a tým, ktorí sú um, dotknutí tými rizikami, uh, ktoré uh, vznikajú pri fungovaní týchto spoločností. Mali by sme to jasne definovať, aké rizika tam vznikajú. A mali by sme v konečnom dôsledku vytvoriť rámec, ktorý by zabezpečil, aby bol chránený každý. Uh, a toto je to, kde by sa to právo malo potom presadzovať. Čiže bezpečnosť je požiadavkou a e, potom by sme tie rizika mali manažovať. Ďakujem, e, pani McIntyre, hovorí pán predseda. A teraz sa pozerám do publika, kto by sa chcel ešte ujať slova. Niektoré otázky boli smerované pre pani Fanhof, ale aj pre iných. Pán e, Giering snáď by mohol začať. Ďakujem pekne, pán predseda, len stručne. Množstvo rečníkov žiadalo presnejšie, detailnejšie návrhy. Určite áno, je tam mnohé, čo by mohol Európsky parlament urobiť. Pre zorganizovanie dobrých pracovných podmienok máme mnohé možnosti, ale reálne um, mám len malú nádej, že skutočne eh, dosiahneme nejakú zmenu, čo sa týka um, úpravy pracovného času, ale organizácia pracovného času je naozaj zásadná pre tých, ktorí pracujú z domu alebo pracujú v rámci crowdu. To isté platí aj pre posúdenie rizika. Čiže dokumentácia tohto rizika je mimoriadne dôležitá pre dnešných aj budúcich pracovníkov. Čiže zdokumentovanie toho, ako by sme to mohli zorganizovať. Nemyslím si, že by sme smernicu rámcovú mali zrevidovať, ale mali by sme sa zamerať na tých, ktorí nepracujú priamo v spoločnostiach, aby boli um, dobrými stránkami tejto smernice tiež pokrytí pretože na nich sa obvykle neaplikuje posúdenie rizika súčasnosti a potom to, čo ste videli na mojom prvom slajde, uh, aj v automobilovom priemysle máme naďalej e, ergonomické problémy. Veľa sa pracuje s rukami zdvihnutými nad hlavou. V mnohých oblastiach je to priam neakceptovateľné, preto by som rád opakovane požiadal o uskutočnenie ďalšieho e, výskumného programu v rámci Horizontu 2020, ktorý by sa špecificky zameriaval na slovo práca a na zlepšenie existujúcich problémov a čo potrebujeme ešte ďalej, pretože zmena pracovných podmienok e, e, je čoraz markantnejšia. Pred 50 rokmi ste mali stabilné materiály, mali ste stabilné pracovné podmienky a teraz sa všetko rýchlo vyvíja. E, v rámci v rámci stavebníctva, tam sa to až tak nerozvíja, ale tie nové technológie do neho prinášajú nové prvky. Čiže e, potom sa musíme zaoberať napríklad problémami pri práci s chemickými látkami. Čo sa týka nových zamestnaní, už môžeme definovať mnohé pojmy. E, mnohí z vás pracujú počas toho, ako sedia vo vlaku alebo na stanici. Ja si myslím, že tamojšie pracovné podmienky nie sú veľmi dobré. Čo teda s tým urobíme? Potrebujeme pravidelnú revíziu alebo vyhodnotenie niektorých smerníc, pretože sa pracovné podmienky veľmi rýchlo menia. Napríklad smernica smernica o monitore, táto by mala mať e, detailnejšie rozpracovanie s ohľadom na niektoré všeobecné základné technológie. A rád by som ešte zopakoval, čo by bolo veľmi užitočné, je fórum na európskej úrovni, ktoré by sa zamyslelo nad prácou budúcnosti a zohľadnilo by všetky nové technológie, alebo sa pokúsilo od začiatku ovplyvňovať tieto technológie, od začiatku ich dizajnu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ja by som odporúčil trošku kratšie odpovede. Pani profesorka Hus. Toľko spoločných tém sa tu objavilo, toľko zaujímavých otázok a toto súvisí s trvalou udržateľnosťou miest pracovných. Zdá sa, že pracovné miesta už nie sú koherentné. Nejde o štandardizované procesy. A pracovníci sú posúvaní z projektu na projekt a potom je veľmi náročné koherentne plánovať napríklad aj váš osobný život, ak neviete, kde a ako budete pracovať na ďalšom projekte. Bolo by potrebné vytvoriť e, e, koherentné pracovné identity a preniesť to na budúcu generáciu pracovných miest. Ak sa na to pozrieme zo širša, plánovanie e, celoživotné pre dôchodok ak gig ekonomika sa bude ďalej rozširovať, zdá sa, že tomu tak bude, tak e, pre Boha živého, kto zaplatí dôchodok týchto pracovníkov? Preto potrebujeme celostné plánovanie. A ja si myslím, že tam chýba stabilita v zamestnaní a predpovedateľnosť určitých faktorov. Či už hovoríme o online alebo offline práci, rastie stres, pocit spokojnosti ľudí veľmi súvisí s pocitom bezpečia. Nikto nevie, či budúci týždeň, mesiac alebo rok to ich pracovné miesto ešte bude existovať. Preto si myslím, že hlavnou témou by mala byť trvalá udržateľnosť. Ďakujem. A pani Sedláček teraz? toto je tak veľká oblasť, o ktorej diskutujeme a taktiež otázky boli veľmi rôznorodé. Ja by som sa rada vrátila k tomu, čo som už trošku vysvetlila o našich odhadoch. Ľudia, ktorí pracujú v oblasti BOZP, výskumníci, aj decizívna sféra, naozaj nevieme, aké sú reálne potreby, ak hovoríme o BOZP a o o pracovných miestach novej generácie. Ja si taktiež myslím, že politická úroveň je trošku stratená, pretože Poprvé tieto diskusie sa začali už pred niekoľkými rokmi, ale nebolo tomu až tak dávno. A preto je treba zodpovedať otázku, aké e, rozhodnutia treba prijať v legislatíve. A preto navrhujem a dúfam, že to bude pre vás podporou, že by sme mali vyvinúť rôzne scenáre, pozrieť sa do rôznych oblastí cybertechnológií, vzdelávania, politickej úrovne a pozrieť sa na to, čo je hnacím motorom a E, všetky oblasti súvisiace s IKT a rýchlým vývojom v tejto oblasti by sme mali zohľadniť. A ak si pozrieme rôzne scenáre, tak uvidíme najmä, čo je hnacím motorom a čomu sa budeme musieť venovať v následujúcich rokoch. A taktiež by to mohlo pomôcť nasmerovať diskusie správnym smerom a zohľadniť pri rozhodovaní všetky tieto faktory. Aby som teda rada navrhla, že v druhej polovici roka 2017 môžem prezentovať, čo sme zistili pri skúmaní týchto scenárov a potom budeme vedieť aktuálnu situáciu. Pani Steinbrück požiadala o konkrétne riešenia, ja súhlasím, my v našej práci sme e, zapojili aj hľadanie praktických riešení, v súvislosti s všetkými kategóriami pracovníkov, všetky tieto aspekty poznáme, ale ak hovoríme o generácii nových pracovných miest, musíme vidieť celý ten široký, rozsiahly obraz a hľadať e, všetky odpovede na otázky, čo je potrebné urobiť v nasledujúcich rokoch. Pán predseda hovorí. Pán Fleming, neviem, či chcete ešte e, sa vyjadriť. Áno, ďakujem, ďakujem, pán predseda. Toto je veľmi zaujímavá debata a je veľmi náročné rýchlo zareagovať, vidíme, že kolegovia už nadniesli tieto témy. Niektoré popisy pracovných miest a pracovných činností už nie sú aktuálne, pretože sa to tak rýchlo vyvíja. E, ide o niektoré nariadenia. Ja si myslím, že sa chceme stále vrácať k nejakému všeobecnému um, východiskovému bodu, ale um, nemali by sme sa sústredovať iba na zamestnancov, pretože tí by nemali urobiť viac práce, e, ne, ne, prepačte, na zamestnávateľov, lebo tí by nemali urobiť viac práce ako samotní zamestnanci v tejto oblasti, čo je fascinujúce na úrovni EÚ Myslím, že sa zlepšujeme, hovoria o tom výsledky našej agentúry a určité veci sa urobili, ktoré dobre fungujú. Nepotrebujeme novú právnu úpravu, nové nariadenie nevyhnutne. Ja si myslím, že v tom máme všetci jasno, ale určité veci sa tu dejú. Um, napríklad kolegovia spomenuli firmu Google. Mali by sme E, porozmýšľať o tom, čo reálne funguje na mieste a potom zistiť rýchlo riešenia. Niektorí kolegovia to už nadniesli, čiže presne formulovať, čo tu máme, čo potrebujeme a my ako regulačné orgány by sme to mohli urobiť o, teda rýchlejšie, než keby sme robili nejaký prieskum. Máme tam veľa riešení, ľudia ich už identifikovali, aj v spolupráci e, s odbormi by sa to dalo urobiť a myslím si, že takýto spôsob by fungoval najlepšie. Ďakujem, hovorí pán predseda. My už sme v podstate vyčerpali, takmer čas máme ešte dve minúty. Pani profesorka Fanhuf, prosím, máte slovo, ďakujem pekne. Ja opäť budem súhlasiť s tým, čo povedali kolegovia. Objavilo sa niekoľko špecifických otázok, čo sa týka odporúčaní, čo by Európsky parlament mohol urobiť. Jedna z najdôležitejších vecí je vytvorenie vízie, pretože súhlasím s tým, súhlasím s tým že musíme chrániť našu mladú pracujúcu generáciu nový spôsob práce. Ehm, musíme porozmýšľať nad tým, aké dôsledky by to mohlo mať napríklad na systém sociálneho zabezpečenia. Mali by sme porozmýšľať o tom, že väčšina systémov sociálneho zabezpečenia v členských štátoch je založená na tom starom modeli práce a Otázka, kde sa všetky tieto dáta o týchto pracovníkoch budú koncentrovať, akým spôsobom sa bude vykonávať eh, finančný manažment. Nebude tomu tak, ako sa to deje teraz. Sú tam mnohé špecifické praktické otázky, ktoré by sme si mali rozmeniť na drobné. Mali by sme sa venovať témam na európskej témam na európskej úrovni. Chceme vytvoriť víziu, ja si myslím, na úrovni EÚ, čiže každý vie, kam sa uberáme v tomto novom svete. Ľudia by nemali mať strach z tejto zmeny. Dobre, všetci vieme, že máme veľmi veľa dobrých a efektívnych spôsobov, ako so stresom môžeme naložiť, ale v prvom rade by sme sa mali e, snažiť predchádzať stresu. Musíme ľudí informovať o tom, že v tomto novom tisícročí, storočí e, dochádza k reštrukturalizácii organizácií nie preto, že by sa zdialo niečo zlé, ale e, tie zmeny vonkajšie sú také, že firmy na to len reagujú. Taktiež e, musíme zistiť, čo si o tomto myslí táto nová generácia, čo si celkovo myslí. Nová generácia vôbec nemá rada hierarchické štruktúry. Je pre nás, starších ľudí, trošku náročné sa do toho vcítiť. Čiže ľudia z tejto novej generácie sú asi schopní vnímať niečo iba počas troch minút súvisle a potom sa odpoja. Takže ako s nimi diskutovať e, o niečom napríklad počas dvoch hodín, pretože sa medzičasom nalogujú na Facebook a budú sa venovať niečomu inému. My vintage ľudia, e, si stále opakujeme mantru, musíme sa stále učiť, aby sme nezlyhali. My sme orientovaní na procesy, nová generácia je orientovaná na komunikáciu. Mali by sme sa naučiť a spoznať to, ako rozmýšľajú. Najjednoduchšia vec, ktorú môžeme urobiť, a v tom súhlasím e, s kolegom po mojej ľavej strane, mali by sme e, vypracovať legislatívne procesy, e, identifikovať, kto bude zodpovedný za rizika. Otázka. Sme schopní vytvoriť e, fond na úrovni EÚ, Napríklad e, v prípade ľudí, ktorí v práci ochoreli na rakovinu, ale nemajú čas na to, aby sa venovali e, práci s právnikom a aby e, zažalovali svojho zamestnávateľa. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, ak porozmýšľate o posúdení rizika, tak toto neinšpiruje zamestnávateľov, aby boli zodpovednejší Ale malo by sa to zmeniť. E, toto, tento postup môže vytvoriť defenzívne správanie. Dôsledkom tohto postupu je, že posúdenie e, rizika sa stalo iba vyplňaním akýchsi formulárov a samotné riziko sa neriadi, nemenežuje. Veľmi ma to mrzí, ale nemôžem ponúknuť všetky odpovede. Nechcem byť však jednou z tých, ktorí povedia, ale ved nám to ide veľmi dobre a všetko je v poriadku. Ja navrhujem, že sa potrebujeme sústrediť na to, čo sa deje nesprávne a ako môžeme pomôcť zamestnancom, aby rástli vo svojej práci, aby sa zabezpečilo eh, celoživotné vzdelávanie. Aj toto je úloha um, manažmentu rizik, ako ďalej inšpirovať mladých ľudí. Ja um, z tejto debaty som si zobrala veľa inšpirácií a veľmi rada podporím uh, náš ďalší vývoj. Ďakujem pekne. Uh, profesor, um... Ďakujeme pekne, pani profesorka, ďakujem pekne všetkým panelistom. Myslím si, že to bolo veľmi hodnotné, vaše príspevky, vaša perspektíva a my na 45 sme vydržali počúvať viac než hodinu, takže celkom slušný výkon. Takže ďakujem pekne. Naozaj nám to pomôže v práci, ktorú vykonávame. Dáme si minútkovú prestávku, tak aby ste sa dostali e, z miestnosti a potom prejdeme k ďalším bodom nášho programu. Ďakujem pekne. Yes, ladies and gentlemen, I think we are about to start again. Takže dámy a páni, myslím, že by sme mohli pokračovať. Now the next point of our agenda. Ďalší bod nášho dnešného programu je posúdenie pozmaňovacích návrhov k Európskemu pilieru sociálnych práv. Ak náhodou neviete, poviem vám. že máme e, 1119 menovacích návrhov, takže lámeme všetky rekordy, naozaj veľa práce pre nás všetkých. Ale začníme toto posudzovanie návrhov tým, že dáme slovo spravodajkyni. Pani Rodriguez, nech sa páči. Áno, áno, máte pravdu. Fakt je tých pozmeňovacích návrhov veľmi veľa. Chcela by som sa podiekovať tými spravodajcom za ich naozaj intenzívnu prácu je to už dosť slubné. Na úvod zdôrazním e, význam tejto správy v súčasnom kontexte EÚ. Všetci vieme, že aby sme zvládli situáciu vychádzajúcu e, z viacerých kríz, e, vrátane Brexitu, padlo rozhodnutie prijať roadmap pre budúcu EÚ. To zrejme bude prijaté na marcovom samite v Ríme. A Európska komisia už e, upravuje svoje plány tak, aby sa prispôsobila situácii a preto mám prislúbila bielú knihu, ktorá sa bude zaoberať budúcnosťou EÚ ako celku. Rovnako vieme, že Európsky pilier sociálnych práv sa bude riešiť v kontexte e, tejto roadmap, tohto cestovného plánu. A preto teda naša práca má taký obrovský význam. A preto by sme sa mali snažiť zo všetkých síl, ja viem, že to nie je jednoduché, keďže čas tlačí, ale naozaj je potrebné snažiť sa, aby naša správa vo výbore MPL bola prijata v decembri, aby potom parlament v pléne mohol hlasovať v januári. Takto Európsky parlament e, sa stane jedným z centrálnych aktérov tohto procesu môžeme potom predložiť e, tento dokument na januárovej e, konferencii, ktorú zorganizuje Európska komisia. A takto naše nápady bude možné zakomponovať aj e, do toho cestovného plánu pre budúcnosť EÚ, ktorý bude schvalovaný na samite v Ríme. Takže sa chcem poďakovať všetkým poslancom výboru EMPL za ich včasné príspevky vzhľadom teda na ten časový tlak. E, dovolte mi vyjadriť sa najskôr k rozsahu tejto správy. Európsky pilier sociálnych práv by mal zadefinovať lepšie pracovné podmienky pre celú EÚ. Aby som to povedala jasne. ak aj členovia eurozóny budú potrebovať nejaké špecifické ustanovenia, tá správa ako celok by sa mala zaoberať Európskou úniou ako celkom. Druhé objasnenie z mojej strany, ak Chceme mať e, dôveryhodnú správu, musíme sa snažiť e, zlepšiť e, sociálne štandardy z očí voči novým výzvam, teda globalizácii, digitálnej revolúcii a zároveň je potrebné urobiť to tak, aby sme identifikovali potrebné prostriedky a nástroje na zvládnutie na dosiahnutie týchto požadovaných sociálnych štandardov. Čiže toto všetko musí byť v našej správe. Moje príspevky a príspevky ostatných skupín na ich základe sa pokúsim identifikovať body, kde by sme sa mali čo najviac snažiť zlepšiť sociálne štandardy alebo ich aktualizovať. Poprvé, všetci pracujúci v EÚ sa musia mať možnosť spolahnúť na spravodlivé pracovné podmienky, bez ohľadu na ich formu zamestnania, bez ohľadu na sektor, región, konkrétnu prácu. A ja vyzývam k prijatiu smernice na tieto účely. Po druhé, zabezpečiť, aby všetci pracujúci v EÚ mali prístup k inkluzívnemu systému sociálnej ochrany. A tretia vec, to je mzdový vývoj, reakcia naň, tak, aby sme riešili ten fenomén pracujúcich chudobných. Európa by nemala byť kontinentom, kde tento fenomén existuje. Po štvrté, zdroje chudoby. Tu vyzývam k európskemu rámcu, pokiaľ ide o programy minimálneho príjmu. Trošky krajiny by mali mať e, takéto programy. Ehm, tiež si myslím, že je potrebné riešiť e, situáciu detí v Európe, čiže nejaká záruka pre deti a teda rozvoj e, služieb starostlivosti o deti. A takto by sme mali byť schopní vyriešiť otázku zosúladenia pracovného a rodinného života. Takže to je tých 6 takých oblastí, ktoré je potrebné rozpracovať, aby sme naštartovali ďalšie fázy, e, napríklad záruka zručnosti, aby všetci pracujúci mali možnosť aktualizovať svoje zručnosti, aby e, teda mali možnosť uplatniť sa v kvalitných e, pracovných miestach. No a tá aktualizácia sociálnych štandardov, toto je vec, ktorá iste nebude jednoduchá, ak e, nebudeme mať náležité prostriedky, čiže chcem, aby sa využil európsky semester a teda vyzývam, aby sa tento európsky semester využil na vytvorenie eh, nielen eh, ekonomického spravovania, ale aj sociálneho spravovania. Aby sme hľadali nielen nerovnosti v ekonomickej, ale aj v sociálnej oblasti. Teda ak eh, takéto nerovnováhy v sociálnej oblasti existujú, uvediem príklad, členská krajina, ktorá nemá dostatok prostriedkov na financovanie školstva, na investície v oblasti školstva, tak tieto prostriedky musíme zabezpečiť. No a tie riešenia, podľa môjho názoru, máme k dispozícii, teda isté strieborné pravidlo týkajúce sa investovania do školstva, do vzdelávania v národných rozpočtoch. Po ďalšie, investičný fond, Európsky investičný fond, tento musí riešiť potreby systémov vzdelávania odbornej prípravy. A ešte jedna vec, a to, že v eurozóne máme nástroje fiskálnej kapacity, ktoré e, by sa využili, ak nepostačujú národné rozpočty, čiže takéto doplnkové financovanie, ak si to vyžiadajú pravidlá, spoločné pravidlá fiskálnej disciplíny. Takže toto sú veci, ktoré by som chcela všetky vidieť v konečnej verzii e, mojej správy. Ďakujem kolegom za otvorenú, úprimnú, plodnú diskusiu. Ja som otvorená všetkým návrhom a naozaj chcem, aby sme mali dôveryhodnú a silnú správu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za veľmi jasné predstavenie. Vždy to radi vidíme. Takže teraz dám priestor tým spravodajcom za EPP, pán Van de Kadele, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia. Len pre nás pilier sociálnych správ je dôležitou správou. E, ne podporujeme ambície spravodajkyne a my ako skupina sme predložili množstvo pozmeňovacích návrhov e, z toho dosť impresívneho celkového počtu. Takže naše návrhy majú za cieľ dopracovať sa k jasnému textu, priamému, kde e, sa zdôrazní potreba mať sociálne aky. Chceme sa preto zamerať práve na tri ciele. Spravodlivé pracovné podmienky, adekvátne sociálne zabezpečenie a prístup k trhu práce. Po druhé, máme pocit, že posilnením social aky sa už toho vyrieši mnoho, ale nebude to dostatočné. Zamestnanci a, a SZČO. E, toto je potrebné doplniť o ďalšie formy zamestnávania alebo vykonávania práce. Táto správa je na to presne vhodným miestom. Ďalej, po tretie, e, technológie spôsobujú vznik nových fóriem práce. Máme digitálne platformy, ktoré sú takým prepojením medzi ponukou a dopytom po službách, čiže takáto sprostkovateľské platformy vo všetkých sektoroch a práve tieto digitálne platformy sú príležitosťou, ale zároveň aj výzvou a spochybňujú e, naše existujúce pracovnoprávne vzťahy, kto je zamestnanec, kto je zamestnávateľ, kto je SZČO. To všetko sa stiera. Takže toto je vec, na ktorú je potrebné reagovať. Po štvrté, e, bol by som rád, keby sme sa zamerali aj na mladých. Toto považujem za veľmi dôležité. Zamestnávateľia, pardon, zamestnanci v budúcnosti sú dnešní študenti a prechod z vzdelávania do práce. to sú také rôzne prechodné formy um, stáže a tak ďalej. A je dôležité, aby e, tí mladí e, neboli príliš dlho v takýchto prechodných formách čo sa hovorí o stratenej generácii, ja toto odmietam akceptovať. Žiadna stratená generácia. A myslím si, že táto správa je príležitosťou pre nás v EÚ naozaj ukázať, že to sociálne aký je pre nás dôležité a že chceme tieto práva pre všetkých. Čiže teším sa na zaujímavé diskusie v kruhu spravodajcov a dúfam, že správa bude nakoniec veľmi dobrá. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz pán Girike za ECR, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa Rodriguez, teda mm, Európsky pilier, keď sa na to pozriem, tak vidím, že v úvode e, som mal správny dojem. Sú tu e, teda dosť e, veľké názové rozdiely, vidíme to aj na poševozonovacích návrhov. Ja sám som už hovoril, že ako tiež ECR Plne podporujem sociálnu dimenziu EÚ. Vážim si tú jedinečnosť štandardov, naozaj celosvetlú jedinečnosť, ktorú sme, ktorú štandard sme my prijali, ide hlavne o národné opatrenia. Tiež súhlasím s myšlienkou európsko-silného modelu, plne podporujem, ale už pri predstavovaní Junckerovej Jurkerovho pojmu sociálny pilier. Už tej som si kladol, lesku, čo to vlastne má byť e, kolegovia e, z ľavej e, strany. Oni chcú znova posilniť Brusel, chcú aj sociálnu oblasť zobrať členským štátom a toto celé teda predávajú ako sociálny pilier. A to v čase, kedy občania od Írska po Bulharsko, od Fínska po Cyprus, e, e, skôr požadujú menej EÚ a nie viac. Chcú takú EÚ, ktorá sa obmedzí na svoje jadrové kompetencie. Chcú takú EÚ, ktorá bude mm, naozaj dodávať, e, splňať to, čo slúbuje. Čiže apelujem na to, aby ten sociálny pilier nebol mm, Um, porušením subsidiarity. Naopak subsidiaritu musíme dodržať a musíme sa držať uh, tých úloh, ktoré máme a tieto uh, splňať na jednotku. Takže toto by bola moja, moja predstava a táto správa, uh, myslím, úplne tejto mojej predstave nevyhovuje. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem veľmi pekne. A teraz môj uh, kolega z, zo skupiny ALDE. Ctený pán kolega, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, budem hovoriť po španielsky, pretože pod potom ehm, zrejme poviem, mám menej hlúpostí a potom ma budú môcť rozum, lepšie rozumieť, lepšie spravľať sa, ako pani Rodriguez napríklad. Takže, čo sa týka tej témy, tej mrných politického významu, ktorý má, ehm, je to skutočne tak, že práve teraz Mám, je Európa v situácii strácať priazeň verejnosti, eh, pretože značenie za Európu medzi obyvateľstvom klesá, takisto u mladých ľudí a zdvíhajú sa kritické hlasy Európanov. A získať tieto kritikov pre Európy bolo veľmi dobré, pokiaľ by sa Eh, by, pokiaľ by sme mohli počiarknúť a vypichnúť tú sociálnu dimenziu európskej politiky. To je pre budúcnosť veľmi dôležité. My zastávame názor, že eh, sa to dá najlepšie dosiahnuť eh, vtedy a tým, kedy si stanovíme určitý, určitý prach alebo taký základ sociálnych a, práv, že tu dáme taký min, také minimum sociálnych práv, a, od ktorých neodstúpime a ktoré budú pre dobro Európanov. Takže nechceme diskutovať teraz o tom, či to má byť jednotný sociálny model alebo 27 rôznych sociálnych modelov každý model, bez ohľadu na to, koľko ich bude, musí poskytovať určitý, určitý e, pro, sociálny program, ktorý chceme pre našich občanov zabezpečiť. A my e, musíme diskutovať o problémoch, ktoré sa tu vyskytujú, vyskytujú a to aj vtedy, keď E, s tým moja politická skupina možno úplne nesúhlasí, čo sa pod sociálnym dumpingom možno rozumie, ale pokiaľ tu máme sociálne sú so, určite sociálne e, záležitosti, tak tu sa e, my, pardon, my sa určite nezmierime s tým a nikdy sa nezmierime s tým, že by sme teraz a tu nejakým spôsobom krátili voľnú súťaž a, robilo by sa to cez sociálne dávky a, a platy, pretože my tu e, my sme tu vlastne mohli e, náš, náš e, blahobyt, tento rastol to voľ, tým voľným konkurenčným bojom. Mm, no a pri najmenšom Eh, tu musíme mať isté nároky, ktoré by mali pre každého Európana platiť, ale Európa je predsa oveľa viac. My tu máme sociálny, eh, sociálnu lokality, eh, je dôležité, aby sme realizovali sociálnu politiku. My by sme mali sa skutočne veľa času venovať práve zachovaniu týchto práv. Ale my potrebujeme tiež uh, sociálne zabezpečenie pre všetkých, verejné vzdelávanie, ktoré si zaslúži toto meno, rovnako ako verejné zdravotníctvo. A to, to je niečo, čím môžeme vytvoriť takú Európu, ako by sme tu chceli mať my a naši občania tiež. Takže my ale zastávame tiež názor, že musíme zostať pri zemi, musíme byť rea, zostať rea, v realite a tieto minimálne a na splnenie týchto minimálnych sociálnych nárokov a ja dúfam, že každá krajina si vlastne ešte bude, e, si urobiť konvergenciu smerom nahor, že pritom nedostane, ale aby sme e, si e, ukotvili tieto základné sociálne a minimálne sociálne práva v legislatíve. Pre mňa je dôležité, aby neexistuje dnes chudoba. Možno, ak niekto dočasne strátil požiarom svoj dom, tak e, dobre, ale nie trvalo, aby to neboli také prípady, aké máme v poslednom čase, aby sme vychádzali zo štruktúrálne chudobnej Európy postupy a aby sme e, tu poskytli ale príslušné prostriedky. A týmto vlastne sa venujeme tomu problému, ktorý považujem za veľmi e, dôležitý, pretože v Európe a v sociálnej Európe ide tiež o solidaritu, solidaritu medzi Európanmi. V našich pozmeňovacích návrhoch sa odvolávame tiež na to, ako by sme mali pokračovať a fungovať a podporovať ostatných v rámci celoeurópskej solidarity. Pri aj menšom pri tzv. asymetrických šokoch, pri e, problémami v konjunkturálnom vývoji, e, v, e, v hospodárských slabších e, regiónoch, takisto ako sa môžu zrealizovať e, finančné podpory, ktoré by nemali zostať makulatívne. To znamená, e, my jednoducho musíme za tým stáť a môžem súhlasiť takisto s tým, čo povedal môj kolega z EPP, a to, že musíme, si, musíme presne uh, udržať v centre našej pozornosti, aby sme to zaručili. A naše pozorniace návrhy idú týmto smerom. My potrebujeme koordináciu na týchto úrovniach, regionálnu, národnú a európsku úroveň. Že často, len často sa môžeme, tak, môžeme takto zabezpečiť, aby e, sme poskytli a ponechali si tzv. takú kritickú vzdialenosť. A toto by znamenalo, že E, ten základný plán sociálnych práv a slobod nemôže predstavovať, e, nemôže v žiadnom prípade predstavovať bariéru pre e, voľný trh a konkurencia schopnosť, pretože toto je tiež určitý plán, tento sa má dodržať, má byť solidárne vyfinancovaný a naše, a v našich uh, pozmeňacích návrhoch žiadame v konkrétnych návrhoch a veľmi jasné aspekty, ktoré sa majú dodržať predovšetkým pre dobro našich detí a mladých ľudí v Európe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi a vyjadriť moje uznanie pani spravodajkyni, že touto správou nie len, že predložila text, ktorý uh, sa e, vzťahuje na to, čo sme vždy hovorili, ale sú, je to celé množstvo nových inovatívnych elementov. Ja to považujem za veľmi dobré a myslím si, že pokiaľ by sme sa my ako výbor e, venovali tejto e, diskusii v tomto, v tejto tendencii, v tomto smere, tak môžeme zabezpečiť, aby sme E, urobili závažný krok k sociálnej spravodlivosti a k sociálnej demokracii. Myslím si, že by sme tu mali všetci ťahať za jeden povraz, mali by sme skutočne pokúsiť za túto správu, ktorá je veľmi striktná, jasne štrukturovaná a pre e, dosah cez, e, hlasujem cez výbor a cez plénum a mne už bolo signalizované, že bez ohľadu na to, že sme podali množstvo pozmeňacích návrhov, ktoré ale e, podporujú e, jadro toho návrhu a my ho skutočne podporujeme. A ešte možno e, k pánom Gerekovi z EKR. Ja si nemyslím, že by to odporovalo očakávaniu množstvu ľudí, no áno, ktorí síce nechcú centrálnejší Brusel alebo centrálnejšiu EÚ, ale skutočne chcú, aby to predstavovala pridanú hodnotu pre všetkých ľudí v Európskej únii, z čoho Európska únia aj vychádza. A preto <coughs> tomu môžeme dostať tým, že nadefinujeme spoločné kritéria, poskytneme im a členským štátom poskytneme definície, ktoré môžu vzájomne používať, ale, na, ale poskytneme im aj priestor na vlastné tradičné opatrenia v rámci národnej legislatívy. A myslím si, že e, musíme e, si povedať, že práve táto správa poskytuje národným štátom aj príslušný priestor preto nejdeme cestou väčšieho centralizmu, ale ideme cestou posilnenia pôvodných zámerov spojených a prepojených s Európskou úniou. A myslím si, že tu máme uh, určite určitú šancu získať opätovne dôveru našich občanov, čo sa týka pozmeňovacích návrhov. Musím povedať, že my sme podali takisto uh, pozmeňovacie návrhy, tak aby sme uh, opätovne vrátili do hry európsky nejakú legislatívu, ktorá bola schválená, aby sme eh, postupovali eh, v rámci tých minimálnych štandardov pre sociálne eh, ochranné systémy. Takisto sa odvolávame ešte na na nariadenie, ktoré síce nebolo ratifikované, ale predstavuje vyššiu mieru štandardov. My e, chceme, aby, sme, aby všetci presne vedeli, čo znamená sociálna charta EÚ. To znamená, aby všetci vedeli, že máme tu rámec, ktorý nám poskytuje poskytovať, postupovať ďalej, aby sme sa e, nesporili o niečo, čo by sme chceli robiť e, nad rámec kompetencií EÚ. My si myslíme, že v strednodobom a v krátkodobom e, horizonte je správne používať tzv. strieborné pravidla. Pravidlo to znamená e, využiť tieto inovatívne elementy, ale musíme sa pozrieť, či by sme nemali prejsť na zlaté pravidlo. To znamená vyňať e, väčšie oblasti z tohoto z toho paktu pre rozvoj a stabilitu a ekonomický rast a podriadiť to iným pravidlám hry, pokiaľ by to poslúžilo sociálnej stabilite a pre nás je mimoriadne dôležité minimálna mzda a téma, ktorej sme sa rozhodli agovať, to je tzv. energetická chudoba a takisto sa chceme odkázať na to, že by bolo dôležité, aby sme mali mainstreaming Eh, pre ľudí eh, s určitým mm, zdravotným postihnutím, aby sme ich integrovali do našich sociálnych systémov. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem pekne. Takže od GUE k zeleným. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán Meserič. Eh, ja chcem eh, povedať, že s pani správodajkyňou súhlasím v mnohých bodoch, v mnohých zmenách. Ja nechcem samozrejme, eh, nechcem zodpovedať, opakovať to, čo sa už povedalo. Chcem hovoriť o štyroch bodoch, ale predtým, ako to urobím, dovolte mi, aby som pána kolega Fanika upozorňujem na to, že nie je to len subsidiarita, sub, o ktorej hovorí, ale subsidiarita, subsidiarita, subsidiarita subsidiarita v Európskej únii je veľmi dôležitým um, a mimoriadne dôležitým aspektom, ktorý najlepšie funguje uh, práve vtedy, keď sme všetci solidárni a um, my si myslíme, že e, tu musí EU e, istým spôsobom intervenovať a ale e, nemyslíme si, že tu by mal mať Brusel všetky oprávnenia a kompetencie, ktoré by sa toho týkali. Dobre, v každom prípade my Chceme, aby, sme, aby sa tieňoví spravodajcovia stretli, aby boli efekt, táto práca, eh, ktorá by mala ukončiť túto správu, aby bola čo najefektívnejšia. My eh, si myslíme, že eh, tu v tejto správe máme vynikajúcu východziu pozíciu, aj keď niektoré zmeny sa možno aj niektoré zmeny idú teda trošku iným smerom, ale chcem upozoriť na to, že celkovo sa by nás potešilo, keby sme v súvislosti so sociálnymi právami a je to vlastne aj v nadpise komisie, pokiaľ berieme sociálne práva skutočne vážne, potom by sa sociálne práva nemali rozmeňovať cez hospodárskú governance. My potrebujeme jasné hĺbkové indikátory v celom procese a pokiaľ by sme toto neurobili, tak sa uh, tak sa mnohé veci, tak budú mnohé veci len zbytočné. My si myslíme, že tieto nové pracovné formy, pre všetkým digitálne pracovné formy, tu je tá regulácia veľmi dôležitá, ale to je tiež e, budúcnosť, ktorú tu máme a musíme povedať, že nie je to len budúcnosť, ale je to aj e, aj prítomnosť a táto je veľmi dôležitý. My si myslíme, že my mus, sa musíme venovať novým pomerom, e, tieto majú skutočne, e, tieto sú skutočne veľmi dôležité. Nie je to otázka len rokov, ale je to otázka aj prezentovania a myslíme si, že je preto je pre nás tá smernica o minimálnych mzdách mimoriadne dôležitá. E, my samozrejme chceme mať spoločnú pozíciu. Myslíme si, že a toto je veľmi špecifická požiadavka, že európske náklady, životné náklady, že tieto predstavujú taký hlavný indikátor pre výpočet minimálnej mzdy a toto sa musí počítať ale na regionálnej úrovni Eh, tak, aby sme tu nemali tieto enormné eh, rozdiely medzi regiónmi a mikroregiónmi. No, eh, tá, tie základné to základné prepojenie a základné slobody mali chrániť pre všetkým tých ľudí, ktoré, ktorí tú ochranu potrebujú a toto je aj dôvod, toto je základ Európskej únie a toto je aj dôvod preto, aby sme mali možnosť, e, aby sme poskytli možnosť našim členským štátom potom e, aplikovať právo a to nie len vo forme pekných slov, ale aby sme skutočne poukázali na neudržiteľnú situáciu v jednotlivých členských štátoch, kde sa kriminalizuje chudoba, dokonca sa, a dokonca sa trestá. S týmto sa musí skončiť. Tu musíme zabezpečiť, aby tomu tak nebolo a dovolte mi, aby som rovnako ako moji predrežníci poukázal na to, že v texte hovoríme tiež o otázke energetickej chudoby, žiadna domácnosť, ktorá žije v chudobe, tej nemôže, žiadne domácnosti nemôže byť e, odpojená, e, odpojená elektrika. Áno, ďakujem. Možno e, doplňujúca otázka, by som to lepšie pochopil. Vy ste hovorili o téme minimálnych miest. No, Takže išlo o minimálne mzdy a nie minimálny príjem. Áno? Áno. Áno, sú je taká osobitná diskusia o tom minimálnom mzde. My, my máme smernicu o minimálnych mzdách a o tom som hovoril. Je to týmto jasné? Dobre, takže FD, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda.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 aj keď som ja e, svojim základným založením optimistkou, tak e, ja na základe toho množstva pozmeňacích návrhov e, v tomto vidím taký dosť veľký problém, pretože pokiaľ to vidím ja, tak je to v podstate tak, že táto téma je dôležitá pre všetky politické skupiny, ale tieto zmeny znamenajú v podstate viac menej to, že tu máme veľmi rozdielne pozície v jednotlivých frakciách, v jednotlivých politických skupinách a my by sme toto mohli rozlíšiť alebo rozdeliť do dvoch blokov. V marci 2016 pán predseda Juncker, Juncker vo svojom oznámení zverejnil, že by naštartoval konzultácie o e, európskych právach. A pokiaľ tomu tak bolo, tak som bola veľmi zneistená, pretože ja som mala vtedy taký, e, takú obavu, že my e, síce hovoríme veľmi rádi o sociálnych, eh, bezpečn- eh, o sociálnych o sociálnej bezpečnej sieti, bezpečnostnej sieti alebo záchytnej sieti pardon, Európskej únie, ale eh, riziko, ktoré tu vidím a ktoré, so, ktoré sa ukazuje aj v správe pani kolegyne Rodriguez je, že tá základná ochrana práve, ochrana práve vyplývajúca z týchto sociálnych práv predstavuje základ mm, menovej a menovej a finančnej únie, čo nemôže byť pravda. Ja vidím, že tá práca e, v rámci toho východiska našej pani kolegyňa síce je pochopiteľná, pretože pokiaľ budeme v tomto pokračovať ďalej, tak ide o to, že to bude veľmi špecifická cesta, ktorá sa otvára veľmi konkrétne v súvislosti s otázkou, ako Európska únia, ako my máme postupovať aj zo sociálnej perspektívy, nie len, nie len hovoriť o sociálnych slobodách, pretože e, e, rozprávanie o niečom je jedna vec a, a ostatok je druhá vec. Máme tu celý rád e, určitých bodov v súvislosti ti, eh, s ktorými sa zrejme dohodneme. Napríklad zamietanie eh, pracovných zmluv eh, atypických pracovných zmluv, ktoré si myslím neprispievajú k stabilite nie len e, zamestnancov, ale aj celého toho sociálneho systému, pretože e, práve praktikanti a uční majú mať možnosť nájsť si zamestnanie ale musí, a povolanie, ale musí e, byť, musí nám byť všetkým jasné, že musíme, musíme nejakým spôsobom reglementovať, upravovať uh, túto cestu, ako sa k tomu povolaniu dostanú. No a tu chceme nejakým spôsobom prilákať ľudí, ktorých e, chceme zamestnať, ale nechceme ich samozrejme nechceme ich samozrejme vykoristovať. Takže chceme sa zaobrať skutočne obdivoma témami a považujem za veľmi dôležité, aby sme to nevideli e, od seba oddelenie, ale aby sme obe tieto tematiky, aby sme na nich pracovali spoločne. A keď e, si uvedomíme, že je to skutočne slobodná e, hospodárska súťaž, tak musíme si pozrieť, čo z toho vyplýva. Vidíme mzdy, rozdiely mzda v Európskej, problémy, v Európskej únii, pardon, a čo je ďalším problémom. Ja chcem sa venovať takisto trošku kritickým hlasom, ktoré sme si vypočuli. Komisia žiada povedala, vytvoriť takú sociálny, voľný priestor, aby sa tu nevytvárala nejaká závislosť medzi európskym sociálnym pilierom a na, druhe, na jednej strane a na druhej strane automatickým uh, implementovaním uh, európskej um, menovej a uh, sociálnej únie, ale vidíme tu záujmy detí, vidíme, že musíme intervenovať proti chudobe, my musíme takisto a, ale a, e, hodnotiť aj ďalšie projekty, ktoré boli zrealizované s, v rámci boja napríklad s nezamestnanosťou mládež, mládeže. mládeže my e, musíme toto všetko implementovať, musíme to všetko realizovať a takisto urobiť konkrétne efektívne opatrenia, ktoré by zabránili tým negatívnym aspektom. Ale, takže všetky témy, o ktorých sa tu hovorilo, a keď sa povedalo, aké dôležité je garantovať určité práva, veľmi dôležité je napríklad, aby E, sa nestávalo, že rodiny strátia svoj byt, pretože nemôžu platiť nájomné a posadia ich rodinu posadia e, pred dvere, e, vyhodia pred dvere, aby sa im ne odpájal prúd a, a plyn napríklad. Toto sú veľmi konkrétne opatrenia. Tu ide vlastne o to, aby sme nepovedali e, len to, že e, kto je za čo zodpovedný, ale ide tu skutočne o sociálnu nutnosť. Máme tu 120 tisíc ľudí, ktorí sú týmto dotknutí v Európe a my si myslíme, že v Európe je mimoriadne dôležité, aby sme Európanom pomáhali. Samozrejme, v tomto Eh, pomáha aj princíp subsidiarity. Niekedy, áno, ale niekedy sa to potom používa aj na to, že sa títo dotknutí dostanú ešte do absolútnej chudoby. A tu by mali členské štáty eh, prispieť, aby sa tak nedialo. E Ďakujem pekne. Opravte ma, prosím, ak sa ešte niekto hlási, mne sa to tak nezdá. Dobre, teraz sa posunieme k ďalšiemu bodu. Pán Padinský. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že týchto pozmeňovacích návrhov je naozaj viac ako tisíc, je to veľmi veľa. Jednoznačne to ukazuje, že my sa zaoberáme témou, ktorá má centrálny význam pre parlament a aj pre ľudí v EÚ v dnešných časoch. A ďalším zaujímavým aspektom tejto skutočnosti je, že tento výbor, výbor pre zamestnanosť, je v úplnom strede existenčnej debaty, čiže Progres v EÚ sa môže zabezpečiť práve tu. Nejde o ďalšiu bežnú správu. Hovoríme o zásadných otázkach. A ja zdieľam obavy kolegov o to, že tento nadmieru vysoký počet pozmaňovacích návrhov by mohol byť aj obrovskou výzvou zároveň, ktorá nás musí nejako doviesť k výsledku. A preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme prediskutovali a dostali sa k spoločnému názoru na to, čo je základom procesov prístupu v rámci týchto politík, čo tam vlastne chceme v tej správe mať a nájsť. Aby som nehovoril príliš dlho, ja si myslím, že v našom prípade by sme mali urobiť následovné. Už na začiatku oznámenia komisie je to spomenuté, konkurencieschopnosť nemusí byť v rozpore so sociálnymi politikami. Nejde tam o vzťah buď alebo. Konkrétne príklady v EÚ ukazujú, že tam, kde je dobre fungujúci štát, s vysokou eh, úrovňou života a dobre fungujúcimi sociálnymi partnermi, tak to znamená, že tam funguje jedna z najkonkurencieschopnejších ekonomík môžeme sa vydať prístupom sociálnej trhovej ekonomiky, napríklad zisky Ehm, pracovné miesta sú vytvárané na základe úzkej spolupráce na trhu a preto som presvedčený o tom, že to, čo uviedol spravodajca pán Rodriguez a čo sa objavilo aj v správe, toto by malo byť najmä vyváženie medzi čisto monetárnymi finančnými parametrami a sociálnymi parametrami, nie len v tom zmysle, že by sme sa mali tieto sociálne aspekty snažiť integrovať do um, e, ekonomiky, ale mali by sme vyvážiť tieto dve strany na to, aby sme mohli generovať väčší rast a väčší zisk a zabezpečiť ochranu. Toto si určite vyžaduje ešte ďalšie zdroje. A v tomto zmysle som presvedčený o tom, že všetci sú si dobre vedomí toho, že európsky semester by mal byť zmenený v istom zmysle, tak aby sme na jednej strane, a ja v tomto zmysle som presvedčený o tom, že by sme mali zohľadniť obavy o zachovaní subsidiarity a E, súvisiace e, aktivity v, v rámci centralizácie, pretože európsky semester obsahuje určité odporúčania pre krajiny, či sú alebo nie sú v eurozóne a na základe toho, ako fungujú ich systémy sociálneho zabezpečenia. Je potrebné tam zachovať rovnováhu a zameranie sa na to, či sú dostatočne e, silné trhové ekonomiky v týchto krajinách, či sú tam dostatočné opatrenia proti rozširovaniu chudoby a či máme dobré sociálne parametre a či sme, či sme taktiež schopní preniesť všeobecnú dohodu, premietnúť ju do konkrétneho súboru návrhov, a už pán Rodriguez to povedal, že máme možnosť hrať aktívnu úlohu ešte predtým, ako s niečím vyjde komisia pred konečným rozhodnutím. Pretože logika celého tohto návrhu komisie je piatá správa predsedníctva. Ja si myslím, že my by sme mali vidieť našu pozíciu ako e, entity tá, ktorá vytvára článok 3 bez takejto transformácie sa EÚ vystaví progresívne prehlbujúcej sa kríze. Nemyslím si, že by som k tomu mal ešte niečo dodávať. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. My sa blížime ku koncu tejto veľmi zaujímavej výmeny názorov. Mám ešte dvoch rečníkov. Predtým, ako dovzdám slovo spravodajcovi, ak sa ešte niekto chce prihlásiť do diskusie, áno, vás mám, vás mám, ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto? Nezdá sa, že by sa ešte niekto hlásil? Áno, vás dvoch máme. Dobre. Odovzdávam slovo pani Šojdrovej. Ďakujem, pane predsedo. Ja bych chtěla poděkovat. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som poďakovala pani spravodajkyni. Prepačte, nebol to pán spravodajca, ale pani Rodriguez. Uh, Správa je veľmi zaujímavá, vzbudzuje vo mne však rad otázok. Rada by som sa spýtala kolegov a ospravedlňujem sa za trošku kontroverzné vystúpenie. Chceme nový dokument v EÚ, chceme nový pilier sociálnych práv, alebo chceme niečo skutočne pozitívne urobiť pre zlepšenie sociálnych podmienok. Domnievam sa, že sociálne práva dnes v EÚ sú plne v rukách členských štátov a na úrovni Európskej únie sú koordinované na základe Charty základných práv Európskej únie, ktorá túto právomoc uvádza E, vrátanie zabezpečenia pracovníkov a ďalších. Ako príklad by som rada uviedla to, čo pani správodajkyňa už povedala, a to je záruka pre deti. Dnes existuje na úrovni Európskej únie záruka pre mladých. Nepotrebovali sme meniť legislatívu Európskej únie, nepotrebovali sme pilier sociálnych práv. Napriek tomu máme záruky pre mládež, ktoré, sú, ktoré podľa môjho názoru fungujú tam, kde vlády členských štátov sú aktívne. A ja si myslím, že toto je príklad toho, že motivácia je tým najlepším riešením preto, aby sa niečo pozitívne napríklad v zamestnanosti mladých urobilo. Nekritizujem týmto túto iniciatívu samotnú, len upozorňujem na to, že tu budeme viesť dlhé debaty o právomociach, o novej legislatíve, ktorá rovnako bude závislá na tom, ako ju budú zabezpečovať členské štáty. Môj názor je následovný práca a rast v členských štátoch pre jednotlivých občanov musia zabezpečovať členské štáty a motivácia, pozitívna motivácia investície sú tým najlepším riešením, ktoré pomôže motivácie a impulzy pre podnikanie, ktoré je ústretové voči rodine, ústretové voči ženám. Toto je podľa môjho názoru motivácia a cesta, ako pomôcť zamestnancom, zamestnávateľom k tomu, aby tu boli pracovné miesta, aby tu nebola chudoba, aby sa chudoba znižovala. Podľa môjho názoru je toto tá správna cesta k sociálnej a solidárnej Európe. Nechcem tým však znižovať váhu vašej aktivity, ale k novej úprave, e, voči novej úprave som skeptická. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem, hovorí pán predseda. A posledným rečníkom je to pán Balaš. Ďakujem, pán predseda. Chcel som upozorniť na to, že vzhľadom na počet pozmaňovacích návrhov, ktoré boli prednesené, podané k textu spravodajkyne, nesieme všetci spoločnú zodpovednosť, pretože sociálna situácia v Európe v rôznych krajinách sa nezlepšuje. Najmä nerovnosti sa výrazne prehlbujú a preto existujú mnohé dôvody. Poprvé, štruktúrálne dôvody. To nie je niečo, čo by sme mali iba v Európe. A keďže hospodárska činnosť e, čoraz viac tlačí na rámec pracovného času, sa čoraz viac ľudí ocitá v prekernej situácii. Potom hovoríme o digitalizácii, robotizácii a o tom, ako tento vývoj zohľadníme v budúcnosti vo svete práce už teraz tie výhľady nevyzerajú veľmi pekne. Je dosť možné, že sa bude musieť pracovať ešte viac a toto je určite jeden z dôvodov nezamestnanosti a biedy v mnohých krajinách, potom asymetrie medzi systémami sociálneho zabezpečenia a pritom máme spoločný trh. Tento môže fungovať optimálne iba vtedy, ak takáto asymetria nebude prítomná. Tieto asymetrie vedú k sociálnemu neporiadku, má to aj politické dôsledky. A prečo? Pretože Európska únia už nefunguje ako ochrana, ale je skôr vnímaná ako ako fragilizácia k témam, e, o ktorých sme hovorili, napríklad bieda alebo ochrana detí. Tu už odzneli. Je to veľmi silný politický signál, ak spoločne zlyháme, my Európsky ako Európsky parlament a aj tí ostatní, ak sa nám však podarí ukázať, že Európska únia v tomto môže niečo urobiť, tak to bude dobre. A ak nie, tak si budú mnohí myslieť, že Európska únia je pre nich skôr závozom a nie šancou a Európskej únii sa potom otočia tragickým spôsobom chrbtom. Uh, nie je to byrokratická práca, ktorú teraz robíme. Toto správodajkyňa už uviedla. Ide tam aj o politický prvok. Našim občanom musíme vyslať jasný signál a síce, že Európa je síce aj trhom, ale aj sociálnou ochranou na najvyššej úrovni. Ďakujem. Hovorí pán predseda. Na záver, pani Rodriguez, správodajkyňa, prosím, zhrňte to. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj za komentáre. A ďakujem za to, že sa môžem vyjadriť v tejto zaujímavej diskusii. Poprvé by som sa rada venovala téme, či skutočne potrebujeme sociálny, eh, európsky pilier sociálnych práv? Ja myslím, že áno, a to z veľmi jednoduchého dôvodu, ktorý súvisí s pôvodom európskej integrácie. Už od začiatku európska integrácia sa zakladala nielen na spoločnom trhu, ale na kombinovaní spoločného trhu s jasnými štandardmi, a s politikami, ktoré podporovali dobre synergické efekty medzi hospodárstvom a sociálnym vývojom. Toto boli základy európskeho projektu. A bolo to jasné, keď sa začala agenda spoločného trhu prerokúvať. Mali sme stovky smerníc a sociálna dimenzia sa vyvíjala paralelne. Isté tým obmedzeným počtom e, e, nariadení. Takže teraz tu máme určité sociálne právo, nevyvíjame niečo nové, ale jediná vec, ktorá je nová, sú nové výzvy. A ja som veľmi rada, ak vidím, že vo výbore je dosiahnutý široký konsenzus a Taká výzva ako digitálna revolúcia, ktorá prináša nové formy zamestnania úplne všade, by sa mala správne zarámcovať, pretože tento druh práce by tiež mal byť pokrytý rámcom férovo formulovaných pracovných e, podmienok. Preto sa teším, že tu panuje konsenzus. Taktiež sme dokázali dosť jasne identifikovať spoločný základ pokiaľ ide o sociálne nerovnosti, e, ako napríklad e, chudoba detí, A e, potom prípad ľudí, ktorí sú zamestnaní, ale sú neustále chudobní. Ja myslím, že potrebujeme revíziu základných sociálnych štandardov Európskej únie a aj Európska komisia to tak pochopila vo svojom návrhu. Čiže my používame rámec, ktorý je dosť podobný ako ten, ktorého sa pridržala Európska komisia. Na záver by som rada povedala, spoločne s komentármi ostatných kolegov, že potrebujeme dosiahnuť niečo kredibilné, čo by sme mohli prezentovať nie len plány Európskeho parla- nie len na plenárke, prepačte, Európskeho parlamentu, ale aj na Európskej rade. A mala by to byť najmä cestovná mapa budúcnosti Európy. A ak chceme zmieriť Európsku úniu s európskymi občanmi, tak si dokážem predstaviť, že by, že by to mala byť európska mapa so silným sociálnym s pilierom sociálnych práv. Ak by to tak nebolo, bola by to veľká chyba. Ignorovali by sme tak sociálnu dimenziu. Čiže toto je naša zodpovednosť ako Európskeho parlamentu, pretože my priamo zastupujeme európskych občanov a preto si myslím, že potrebujeme taktiež identifikovať spôsob zabezpečenia štandardov a potrebu vývoja sociálneho riadenia, ktoré bude kompatibilné s ekonomickým riadením. Táto synergia by sa mala znova vytvoriť a potrebujeme um, virtuálny cyklus európskej integrácie a ja dúfam, že naša správa bude cenným príspevkom v tejto debate. My začneme čoskoro, respektíve už sme začali e, so stretnutiami tieňových správodajcov. Máme veľmi husto nasekaný časový harmonogram, avšak ja dúfam, že sa nám podarí vytvoriť dobrú správu a aby sme v decembri o ňom mohli potom hlasovať na výbore. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, hovorí pán predseda. Ak som tomu rozumel správne, čiže tak, ako sme sa už dohodli, budeme sa držať časového harmonogramu, čiže v decembri to bude hotové. Áno, ďakujem pekne za nové informácie do debaty. A teraz sa rýchlo posunieme ďalej od sociálnych otázok k biznisu a rád by som uvítal Indicators Group. Pána Augusta Lópeza Klarosa, riaditeľa Global Indicators Group. Má to súvislosť eh, s našim výjazdom, ktorý plánujeme do Washingtonu zrejme na jar budúceho roka, v apríli, závisí od nového kongresu. Takže vy nám teraz poviete e, zo pár slov o správe skupiny Svetovej banky s názvom Doing Business na 2017. Takže nech sa páči, pán López Klaros, máte slovo. People 30 seconds to leave the room. Možno dáme poslancom nejakých 30 sekúnd, aby miestnosť opustili. Dobre, myslím, že by sme už aj mohli začať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť a oboznámiť vás o obsahu najdôležitejších e, bodoch správy Doing Business na rok 2017. E, poslanci iste vedia, že Svetová banka už 14 rokov pripravuje indikátory, pokiaľ ide o rôzne dimenzie podnikateľského prostredia. My v Svetovej banke považujeme takéto čosi za veľmi dôležité pre hospodársky blahobyt, znižovanie chudoby, riešenie otázok príjmovej nerovnosti, k tomu sa ešte vyjadrím neskôr. Čiže preto to všetko je dôležité, aby sme mali podnikateľské prostredie, ktoré bude e, pozitívne, nebude nejaké preregulované, prebyrokratizované. No a e, na tomto pozadí Svetová banka roky vydáva každoročne správu obsahujúcu 11 takých indikátorov, ktoré odrážajú e, rôzne aspekty podnikateľského prostredia. Čiže keď chcete zistiť, e, ako dlho trvá založiť v príslušnej krajine nejakú e, malú firmu, tak máme na to indikátor Starting a Business, založenie firmy, kde sa hovorí o čase, ale aj nákladok na založenie SROčky keď vás napríklad zaujíma, ako súdnictvo pesočnej krajine pristupuje k e, zmluvám, ich e, dodržiavaniu, tak aj na toto máme špeciálny indikátor. Čiže máme celý rád indikátor, napríklad chránenie menšinových investorov, potom riešenie nesolventnosti, e, cezhraničné obchodovanie kde riešime infraštruktúru príslušnej krajiny, pokiaľ ide o medzinárodný obchod, teda export a import a tak ďalej a tak ďalej. Ešte než sa pustím k tým, do tých hlavných záverov e, tohto ročnej správy, chcem vám povedať následovné. E, tento rok e, došlo k jednej dôležitej inovácii, podľa mňa teda dôležitej. Tak ak dovolíte, minútku by som venoval zdôrazneniu tohto, tejto novinky. Svetová banka a aj v mojom oddelení už viacero rokov má e, zaujímavý projekt, ktorý sa zaoberá obmedzeniami e, formou zákona e, pre ženy, e, či už je to rodinné právo, ústava, občianský zákonník a tak ďalej. No a v niektorých krajinách, vzhľadom na tieto obmedzenia, ženy e, pre ne bolo ťažšie podnikať ako pre mužov. Napríklad žena potrebovala povolenie od manžela na otvorenie účtu, e, niekedy e, bol problém s, so získaním napríklad občianského preukazu v prípade ženy a toto samozrejme potrebujete na založenie spoločnosti a tak ďalej. No a za posledné roky vidíme, že tie indikátory doing business túto rodovú dimenziu neodzakadlovali. No a my sme chceli uh, s tým niečo urobiť, ale nemali sme potrebné údaje, lebo uh, máme tam 90 krajín uh, v tomto doing business postupe. Od tohto roku je tam už aj Somálsko, ale nemali sme potrebné údaje pre všetky krajiny aj e, pre túto problematiku. Tento rok sa nám podarilo k ním dopracovať, takže už aj rodový rozmer e, v rámci indikátorov e, Doing Business je zakomponovaný. Založenie podniku, registrácia vlastníctva a dodržiavanie zmluv. Tieto tri indikátory už obsahujú rodovú dimenziu. Asi 38 krajín je postihnutých touto rodovou otázkou v rankingu. Na mape vidíte, že sa nachádzajú hlavne v subsaharskej Afrike, na Blízkom východe a na severe Afriky. To sú tie regióny, kde sú obmedzenia pre ženy e, najväčšie. A to má teda dopad na podnikanie táto zmena, sme ňu veľmi hrdí, e, stretla sa s veľkou podporou v rámci Svetovej banky a mimo nej od e, organizácií občianskej spoločnosti, lebo iste viete, e, že podpora podnikania žien je čoraz aktuálnejšia. Vieme, že ženy sú vystavené v podnikaní rôznym prekážkam. A teraz indikátory Doing Business zahŕňajú aj e, tieto e, prekažky a teda kvantifikujú ich. Dovolte mi teraz prejsť k výsledkom tohto ročnej správy. Toto je 50 krajín, ktoré sa ocitli na najvyšších priečkách. Nový Zeland predbehol Singapur. E, prvýkrát za 10 rokov je to, čo Singapur nie je na prvom mieste. To neznamená, že sa v Singapure niečo zhoršilo, že to je horšie. Nie, Singapur na tom veľmi dobre. Podnikateľské prostredie je tam e, veľmi pozitívne, ale Nový Zeland e, ho teraz trošku predbehol. Vidíte, že je tam mnoho členov EÚ na tých najvyšších priečkách v top ten Dánsko, Norsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko. A to sú e, teda krajiny v EÚ s najlepším podnikateľským e, prostredím, vychádzajúce z tých e, indikátorov doing business, ktoré samozrejme nie sú dokonalé. Tento rok bol pre nás veľmi dobrý z hľadiska počtu reforiem, ktoré sa implementovali počas e, ročného cyklu reforiem. 283 reforiem, čo je rekord absolútny e, v 137 krajinách. Zameral by som sa na Afriku. E, toto je pre nás veľmi dôležitý kontinent. Pre Svetovú banku tam máte 77 v strede grafu pre Afriku, to je percento krajín v subsaharskej Afrike, kde došlo k implementácii minimálne jednej reformy, niekedy je a viac, 2, 3, 4, 5, pokiaľ je teda oblasť doing business. A toto je pre nás vysoký počet. Doing business má veľký dopad v Afrike. To vám ukážem na ďalších slajdoch. A týchto 77%, keď to bolo iba 35 pred desiatimi rokmi. E, takže ide o viac než dvojnásobenie, e, pokiaľ ide o reguláciu e, podnikania a reformy. Toto je stále región sveta, kde je podnikanie najzložitejšie. Tu vidíte kumulatívne zlepšenie, pokiaľ ide o indikátory doing business eh, podľa regiónov. Úplne naľavo vidíte Európu a Strednú Áziu, teda skratka EKA v Svetovej banke, že toto je ten región, ktorý za posledné roky dosiahol najväčší pokrok, za posledných 14 rokov konkrétne. Možno si kladie otázku, prečo je to tak, prečo tento región je na tom o toľko lepšie ako ostatné regióny. Áno, všetky regióny dosiahli pokrok, ale Európa a Stredná Ázia, eh, tam je ten pokrok ešte väčší a toto je naozaj zaujímavé. Myslím, že to aj vplýva alebo má to nejaký dopad na EÚ. Ide o to, že mnohé z tých krajín, ktoré dosiahli obrovský pokrok za posledné roky, ako Polsko, pobaltské krajiny, Česká republika, Slovinsko. Toto všetko sú krajiny, ktoré už roky, na 20 rokov, boli vo fáze inštitucionálnej hospodárskej transformácie, reforiem, Ehm, keď vstúpili do EÚ v roku 2004, ehm, tak vlastne to bola podmienka na vstup do EÚ. No a potom došlo k takému určitému presunu priorít. Polsko, Slovinsko, Česká republika, podbaltské krajiny museli pokračovať eh, v tom reformnom úsilí lebo museli obstať v konkurencii so Švédskom, Nemeckom, Fínskom a ďalšími top ekonomikami EÚ. Nože, vo všeobecnosti e, to reformné tempo pokračovalo a bolo veľmi vysoké a malo to veľmi pozitívny dopad na podnikateľské prostredie. Niektoré z ekonomik Strednej Ázie, ako napríklad Kazachstan, aj tam boli obrovské, e, obrovské pokroky, hoci tam tie stimuly boli dosť iné ako v krajinách, e, ktoré sú členmi EÚ. Teraz by som vám rád ukázal grafiky, ktoré odrážajú vývoj údajov Doing Business. Rok 2005. V koľkých krajinách e, trvá založenie firiem menej ako 20 dní, tak zistili si, že ich bolo 41. Boli to hlavne krajiny e, s vysokými príjmami, členovia OECD, No a keď si túto otázku položíme teraz, ako 2016, teda v koľkých krajinách je možné založiť firmu za menej ako 20 dní, tak zistíte, že ich je až 130. Čiže došlo k viac než počtu krajín, kde e, sa založenie firmy zjednodušilo za posledných 10 e, rokov. A e, sú to krajiny rozvojového sveta v Afrike. Bolo takýchto krajín pôvodne 3, teraz ich je 26. A toto je naozaj veľmi povzbudivé, pretože to, ako ľahko založíte firmu, je dôležitý ukazovateľ. Máme mnoho údajov o tom, že v krajinách, kde sa zakladajú podniky ťažko, e, tam je vysoká miera korupcia a tak ďalej. Čiže keď ten regulačný rámec e, e, nie je nastavený pozitívne, mladí s nápadmi, také, ktorí by mohli byť úspešnými podnikateľmi, tak týchto odrádza začať podnikať. Často sa odsťahujú do nejakej inej krajiny, kde je lepšie podnikateľské prostredie a to pre krajinu pôvodu samozrejme nie je vôbec dobré. Tu vidíte graf, ktorý znova ukazuje ten dramatický vývoj v údajoch Doing Business. Pozrite sa na ten graf hore vľavo, tam vidíte ten čas, koľko trvá e, začať podnikať v nejakej krajine. Tam vidíte, že v roku 2005 keď to rozdelíme na e, tie krajiny, kde je to najťažšie a na tie, kde je to najdlhšie, tak vidíte, že 113 dní to trvalo v tej prvej skupine v priemere E, založiť firmu a v tých krajinách, ktoré sa to najlepšom trvalo 28 dní. A teraz sa pozrieť, čo sa udialo za tých e, niekoľko e, rokov. V roku 2005 bol ten rozdiel 87 dní, no a v roku 2016 je to už iba 43. Takže značný pokles. A vidíte takúto konvergenciu, ku ktorej dochádza a týka sa to viacerých indikátorov v rámci doing business. Čiže krajiny, ktoré sú na tom najhoršie, tie sa postupne zlepšujú a príjmajú politiky, ktoré sa uplatňujú v tých krajinách, ktoré sú na tom lepšie. Čiže určitý proces konvergencie, ku ktorému dochádza, a toto je vec naozaj veľmi povzbudivá, pretože Svetová banka je organizáciou, kde ide o konvergenciu a teda veľmi radi vidíme, že v krajinách e, v Afrike, v Južnej Ázii, v Latinskej Amerike, v krajinách, kde tradične podnikanie nebolo jednoduché, e, bolo tam mnoho obmedzení pre súkromný sektor a podnikanie. Takže aj v týchto krajinách sa podnikateľská prax e, v podstate zlepšuje. E, niekedy sa ma pýtajú, či máme nejaký indikátor na zachytenie korupcie lebo ľudia vedia, že korupcia je veľkou brzdou súkromného sektora a jeho rozvoja. Podnikatelia, ľudia z biznisu by radi e, fungovali v transparentnom, otvorenom prostredí, nie na základe korupcie a úplatkov. Moja no odpoveď je, nemáme špecifický indikátor pre korupciu, ale poďte sa na koreláciu medzi e, korupciou teda vnímaním korupcie. Toto je index Transparency International. a pozrie sa na vyhodnotenie v rámci Doing Business. E, to tam ide na horizontálnej osi. Vidíte tam vysokú, vysokú koreláciu. Čiže krajiny, kde e, e, v doing business na vyšších priečkách, majú nižšiu mieru korupcie a naopak. A toto je logické, lebo kde je miera byrokracie vysoká, kde e, sa brzdí zakladanie firiem a tak ďalej, tak tam e, to podnikateľské prostredie hľadá nejaké cesty, ako sa vyhnúť tej byrokracii, no a e, úplatok je často takouto cestou ako si uľahčiť e, založenie firmy alebo podnikanie a ďalšie veci, ktoré e, sú na hrane zákonnosti. Tento rok sme sa zaoberali aj otázkou rozdelenia príjmov lepšie podnikateľské prostredie zlepšuje aj rozdelenie príjmov. Pokiaľ ide o ten rodový aspekt, uh, uh, Women business, women doing business, tak v rámci toho sa nám ukázalo, že e, krajiny, kde ženy sú stimulované e, prísť na trh práce, tak e, v takýchto krajinách dochádza aj k znižovaniu nerovností v spoločnosti pretože ak polovica populácie zrazu môže viac zarábať, časňovať sa na trhu práce, tak sa tie sociálne rozdiely znižujú. No a pokiaľ ide o správu Doing Business, tak e, tento vzťah e, je tiež evidentný. Teda krajiny, ktoré sú na tom lepšie v rámci Doing Business, tak e, tam, sú menšie, tam je menšia miera nerovnosti vzhľadom na tie väčšie možnosti, ktoré poskytuje lepšie podnikateľské prostredie pre mladých podnikateľov, pre ženy, a tak ďalej. E, čo sú teda kategórie, ktoré často e, sú v tých nižších e, príjmových skupinách, ale majú teda ašpirácie pohnúť sa na tom rebríčku k vyšším, k vyšším priečkám. Tu sa blížim k záveru, pretože nechcem mať len prezentáciu, ale dať vám aj priestor na otázky. Tak tu vidíte členské krajiny EÚ a aj ďalšie, Vidíte, že väčšina členov EÚ je na tých popredných priečkách v rámci tých 110 krajín, ktoré naša správa pokrýva, s výnikom Nového Zélandu a Singapúra, ktoré Singapuru, e, tí nie sú členmi EÚ. Potom máme Dánsko, United, e, Spojené kráľovstvo, Švedsko, Estonsko, Fínsko, Lotyšsko, Nemecko, Írsko a Rakúsko. Tieto všetky sú v prvej dvaciatke. Čiže Európskej únii sa darí, nie je to prekvapujúce. No, pretože súkromný sektor tu funguje už dlhodobo. Tiež e, podnikateľské prostredie spolupracuje s vládou. A hoci v EÚ sú rozdiely, tie krajiny sú na tom lepšie, niektoré horšie, ale vidíme, že vo všeobecnosti krajiny EÚ sú na tom lepšie ako zvyšok sveta. Myslím, že tu by som to uzavrel. Ďakujem pekne za vaše zaujímavé vystúpenie. Myslím si, že väčšina z nás sa potešila, že toľké európske krajiny na tomto zozname figurujú. Ale ja mám nejaké otázky a dívam sa aj na kolegov, či sa chcú spýtať niečo. Je takáto možnosť, pani McIntyre? Dáme slovo najskôr vám. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj zaujímavá správa. Je tam mnoho informácií, na ktoré sa ešte musíme bližšie pozrieť. Význam doing business podľa mňa spočíva v tom, respektíve takto nie je dostatočne uznaný ten význam. myslím si, že najlepší spôsob, ako ľudí vymeniť z chudoby, je dať im prácu. A v mnohých prípadoch vieme napríklad, že 85 e, nových pracovných miest tvoria práve malé firmy. A niektoré z nich sú naozaj mikro, mikrofirmy. To sú jednotlivci, ktorí sa sami zamestnajú, stanú sa podnikateľmi. No toto je naozaj povzbudivá vec a je to naozaj vec, ktorú musíme podporovať zo všetkých síl. Napríklad tá korelácia s príjmovými nerovnosťami, teda že kde je podnikateľské prostredie pozitívnejšie, takže tam sú tie rozdiely menšie, teda že krajiny EÚ sú aj v na špičke e, vášho rebríčka. E, v každom prípade podnikateľsky pozitívna regulácia e, nedostatočne zdôrazňovaná podľa môjho názoru dokonca aj u nás doma je aj taká legislatíva, ktorá podniky skôr brzdí. Čiže sa musíme dopracovať k istej rovnováhe pokiaľ ide napríklad o ochranu pracujúcich, e, zdravia, a bezpečnosť na pracovisku, potom e, opatrenia e, proti podvodom a tak ďalej. A na druhej strane možnosť pre ľudí stať sa podnikateľmi a ich podpora. Takže medzi týmto je potrebné nájsť istú rovnováhu. No a náš výbor sa zaoberá tým, ako môže EÚ vytvoriť vhodné podnikateľské prostredie. V tejto súvislosti sme zistili, že aj v rámci EÚ je ešte veľký rozdiel medzi dĺžkou procesu na založenie firmy. 4 dní v najlepšom prípade, 40 v tom najhoršom. Čiže hoci máme pocit, že sme na tom relatívne dobré, e, nemôžeme sa s tým uspokojiť. A myslím, že aj EÚ ešte má pred sebou obrovský kus cesty. Zaujímavé podľa mňa boli čísla týkajúce sa toho ženského aspektu. Lebo zase raz, keď sa pozrieme na Afriku, a Blízky východ, a trošku to bolo aj v Južnej Amerike, kde tie ženy naozaj boli konfrontované s veľkými problémami pri e, zakladaní firiem alebo pri podnikaní. A moja otázka znie, sú tu teda nejaké špecifické prvky, čo teda musí zmeniť, čo je potrebné zmeniť, e, tak aby sa to prejavilo. A sú tu nejaké paralely medzi týmito krajinami a obmedzeniami v rámci EÚ? To je moja otázka. Ďakujem. Yes, thank you. I think uh, Mr. Lopez Klaus can take this one and we... Áno, ďakujem veľmi pekne. Um, možno by ste mohli eh, zodpovedať túto otázku predtým, ako budeme pokračovať ďalej? Áno, jasné. Ďakujem veľmi pekne za váš komentár a za vašu otázku. Uh, v rámci Európskej únie máme veľkú rozmanitosť, predovšetkým čo sa týka, týka výkonov a plnení v, rám, v súvislosti s tými jednotnými indikátormi. Pre všetkým, myslím si, pred rokom e, nás oslovila švedská vláda a urobila veľmi zaujímavý návrh. Ja by som to v krátkosti chcela predstaviť, pretože to aj v súvislosti s tým, o čom sme teraz hovorili, pretože my si myslíme, že tu máme uh, Eh, čo sa týka príjmov stále mm, eh, priestor na vylepšovanie a švedský minister mi hovoril, že pozrite sa, my sme, financí teda mi hovoril, že my tu stojíme veľmi dobre a pozrite sa, my tu máme, naše podniky patria do tých top ten, my vieme, že tu existuje mno, existujú množstve pre, pre, prekážky, či dokonca nejaké enkpasy a, a pre, a takisto, čo sa týka oblasti e, ďalšieho vzdelávania a vzdelávania, a, e, hoci toto je mimoriadne dôležitá oblasť, pre všetkým aj s ohľadom na produktivitu. A keď si zoberieme uh, doing business, tak uh, tu pracujeme vlastne s údajmi, kde trhový indikátor už nie je súčasťom uh, tej delegovanej uh, postupnosti, ale švedský minister nám povedal, že máme tiež určité ťažkosti na druhú práce a preto sa robili určité štúdie, z ktorých vyplynulo, že predsa len je potrebné alebo je vhodné urobiť konkrétne e, návrhy, aby sa e, vymytili také chyby v legislatíve a ja som s tým musel súhlasiť, pretože vidíme, že ani e, to, čo máme, nie je úplne perfektné a sú dosť vzdialené od toho, čo my označujeme ako istú domácu hranicu v súvislosti práve e, s optimálne efektívnou úpravou. Takže e, to je možno odpoveď na tú... Teraz k tej otázke, ktorú ste položili. Mm, takže dodávať e, teda, pardon, tie údaje, ktoré máme, tak nám poskytuje množstvo aspektov, čo sa týka prístupu, odmenovania, že prístupu k právnemu systému a tak ďalej a tak ďalej. My sme ste pozreli niektoré veci a určitý záver týchto, tejto štúdie a posledná správa bola predložená v 2015, je, že asi v 320, eh, eh, z 320 krajín existuje asi 18 krajín, kde je eh, justícia slepá, tak povediať. To znamená, že v 155 krajinách má, má, sú priamešom, je, je žena priamešom istým spôsobom diskriminovaná. Uh, nehovoríme teraz o Blízkom východe alebo Afrike a tak ďalej, tak tam je to jasné, že tam um, máte e, e, máte 25 e, diskriminácií, potom Irán má 37 diskriminačných opatrení týkajúcich ženy, žien v legislatíve. Takže toto sú všetko obmedzenia, ktoré uh, E, že nám znemožňujú vlastne e, spolupôsobiť v hospodárstvo, e, hospodárstve právoplatne. Čo môžeme urobiť? My môžeme urobiť asi to, že my tieto údaje predstavíme. My zo Svetovej banky, my možno každý z týchto každý z týchto krajín musí si počiarknúť tie obmedzenia, ktoré mu ktoré privajú z jeho národnej legislatívy a musíme povedať, že my poskytujeme alebo ponúkame veľmi dôležité vedomosti práve pre spoločenstvo štátov, na základe ktorého môžu konať. Z posledných e, rokoch 65 e, krajín urobilo uh, rôzne úpravy, na základe ktorých, uh, na základe ktorých odstránili určité prekážky, určité diskriminácie a Eh, jednotlivé krajiny a vlastne k nám prichádzajú, pretože my máme tieto data, túto databázu, máme tieto údaje a hovoria, prosím, pr- pomôžte nám, poskytite nám nejaký input, eh, poskytite, eh, že ktorý, ktorý zákonník máme prípadne zmeniť, alebo ako môžeme, ako môžeme nejakým spôsobom odstrániť, odstrániť tie nedostatky z minulosti. Niekedy je to dokonca ironické, že niektoré africké krajiny, ktoré majú, za, že majú zákonník, ktorý je je kópia napríklad e, nemeckého kóde, e, pardon, francúzského kódezu z pred 70. rokov, alebo, ale v tých bývalých e, afrických kolóniách tam sa to odvtedy nič nedialo. Takže tu e, musíme začať, tu musíme postupovať a vlastne je veľmi dôležité, aby tieto diskriminácie nepodkopávali, nepodkopávali hospodársky rast, aby nepodkopávali uh, efektívnosť je dôležité, aby tieto osoby, ľudia, aby tieto ženy mohli mať prístup e, k povolaniu a k voľnému trhu. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám následujúcu otázku. Indikátory ktorý pre, ktoré predstavujú a, tú základnú platformu alebo základ toho, tej postupnosti, tieto mm, um, sú v súvislosti s tým, alebo vidíme v súvislosti s tým procesom vstupu do toho ekonomického sveta a myslím si, že hlavným cieľom by mohol E, spočívať v tom, aby sa e, zmeralo, na, e, ako ľahko možno naplánovať založenie podniku a to zrealizovať. A moja otázka je, nemáte ten pocit, že za určitých okolností to je taký jednostranný prístup? pretože, keď, pretože sa vlastne nevenujete konečnému výsledku, tomu, čo z toho vyjde pri týchto, pri tomto uľahčovacom procese uľahčenia, možno aj v hospodárstve neviem, môžem po, mm, poskytnúť um, určitý príklad, že um, v strednej a východnej Európe mm, prebiehal veľmi intenzívny uh, proces, aby sa zlepšil prístup k tomu do tej podnikateľskej sféry, ale prečo máme aj naďalej takéto vysoké, uh, takú vysokú migráciu z týchto regiónov, krížom cez všetky vekové skupiny, z východu na západ tento proces, ako vám určite známe, e, vytvorila aj celý rád veľmi akutných problémov. E, hovorí sa dokonca, že, dokon- že v Spojenom kráľovstve tiež sa e, teda tí ľudia e, v Spojenom kráľovstve hlasovali za Brexit aj preto, lebo tam je tak veľa imigrantov z ostatných krajín, e, krajín pretože tieto diskusie v Európskom parlamente máme stále dokola a nevieme sa vysporiadať s tými fenoménmi, ktoré sa tu vyskytujú a sú to vlastne muži a ženy vo všetkých, krížom sa všetky vekové skupiny, ktoré pracujú inde v Európe. Vy ste hovoril tiež, že že že vo západnej Európe je, sú nižšie rozdiely v príjmoch medzi ženami a mužmi. Ale keď si zoberieme tie diferencie medzi východnou a západnou Európou, tak tu vidíme, že tu máme eh, iný koeficient, ako má napríklad Švédsko. A bez toho, aby sme nejako eh, spochybňovali relevantnosť týchto parametrov, tieto nám jednoducho ukazujú, ako ľahko je možné založiť podnik, ako je ľahké ho viesť, ako je možné zabezpečiť eh, investorov. Ale tu si kladiem skutočne otázku, či sa táto analýza eh, neopierala aj o iný kontext. Ja eh, si musím možno pozrieť pozrieť um, môže to viesť, pardon, môže to viesť teda uh, jasné, toto, tie prostriedky by, mali, by sa mali vrátiť do, do ekonomiku, ale veľmi často končia na offshoreových kontách, na offshoreových účtach, ktoré potom, potom to vedie k tomu, že spoločnosti, ktoré na tom pracujú, sa vôbec, eh, vôbec nemôžu užívať vďaka týmto zjednodušeným zákonom eh, plody svojej práce. Eh, pozerali ste, pozerali ste tento zjednodušený indikátor aj v súvislosti s tými, s tými cieľmi, ktoré sa navrhujú ako formát v rámci hospodárskeho rozvoja, vývoja. No, dúfam, že z neho príliš dlhý. Nie, nie, nie, ja e, teda e, som ne, nepožiadala teraz jednu otázku, ale niekoľko otázok. Ja dúfam, že sa s tým viete vysporiadať, nech sa páči. Áno. Možno uh, by som sa mohol venovať jednotlivým aspektom vašej otázky. Najskôr následovné. Uh, je množstvo vecí, ktoré sú veľmi dôležité práve pre blahobyt, pre diverzifikáciu. A my sme si hovorili, že tie indikátory doing business uh, sú nie, nie odzrkadľujú úplne alebo v plnej, v plnej miere ten rozvojový proces. My tam máme istý kontext makroekonomického rozvoja. My vidíme, že čo sa e, tu dialo, my tu vidíme, čo sa dialo v makrosvete, ktorý si pozeráme. E, pred 8-9 rokmi sa Island v rámci veľmi, z, veľmi e, vážnej makrokrízy, e, týkalo sa to vtedy jeho meny, e, teda bol sa veľmi dobre práve k tým aspektom doing business v podnikateľskej sfére a všetky tieto makroelementy sa v podstate síce nezohľadňovali, ale mali, tieto aspekty mali istý vplyv na makroekonomickú sféru, isté, že áno, ale a takisto mali dopad na ekonomický rozvoj. Takže Dobre, nie všetko sa dá posihnúť cez indikátory doing business. E, sú tu určité sociálne aspekty, sociálne faktory. Potom tu máme, dobre, potom tu máme tému uh, vysťahovávania. My uh, si v Svetovej banke pozeráme tému migrácie a zistili sme, že priamešom niektoré z migračných prúdov, z migračných tokov sa Eh, eh, možno teda odvodiť od jednotlivých, od, pardon, od tej diferencie eh, príjmu na hlavu v jednotlivých krajinách. No a keď si zoberieme Švédsko napríklad, alebo Nemecko, tak vidíme, ako sa tí ľudia tam majú dobre, tak to nie je nič neobvyklé, že pokiaľ si to ľudia pozrú a zistia, že oni sa doma nemajú tak dobre, tak proste migrujú. Ale toto nie je nič neobvyklé. Je jasné, že tie štáty, ktoré majú nižší uh, príjem na hlavu, uh, tak ich, uh, ich hlavy, ich, ich ľudia, proste ich občania a migrujú do západnej Európy, kde sú tie príjmy vyššie. Napriek tomu, že uh, na východe, v Polsku, v Česku a v iných krajinách uh, nastali značné zlepšenia práve aj pri eh, kvalite podnikateľského sveta. A eh, na, vašu, na vaše otázky by som chcela povedať následovné. Pokiaľ by neboli tieto zlepšenia eh, v týchto podnikateľských kontextoch vo východnej Európe, potom by boli tieto migračné toky ešte možno vyššie, čo sa teda v skutočnosti aj stalo, ale musíte si uvedomiť, že sú tu určité dobré podmienky v Strednej a Východnej Európe a sú to podstatne lepšie podmienky, ako boli pred 25 rokmi a toto vlastne prispelo k tomu, že um, menej, menej ľudí ako predtým má chuť uh, odísť zo svojej krajiny, pretože v podstate, v podstate sa nemajú doma tak zle, aby sa im oplatilo odísť do Anglicka alebo do Švedska alebo niekam. Takže my sme si takisto pozreli tú súvislosť medzi plneniami a indikátormi iných makrovariabilných hodnot a tá tendencia je veľmi, je veľmi povzbudivá. Myslím si, že krajiny Srednej a Východnej Európy Európy sú na tom lepšie, že sa tam vytvára viac pracovných príležitostí, pracovných miest. Je tam aj taký rýchlejší, rýchlejší posun eh, pri, eh, v, rámci rastu, eh, v rámci rastu príjmu na hlavu. Ale je to len priemerný koncept. Určite, určite sa nájde aj protipríklad Eh, niektorá krajina, eh, ako Grécko napríklad, eh, vzrastlo o 14 bodov, doing by business, a, pretože tam boli už tie faktory, sa to tam podporovalo, ale iné krajiny, ale iné body napríklad, ako je zadlženie, Európy a tak ďalej a tak ďalej, spôsobujú vlastne, že to hospodárstvo nie je na tom tak dobre, ale v priemere keď to spriemerujeme, tak tá koherentnosť medzi plneniami a hospodárským, e, hospodárským rástom, tu vidíme skutočne takú veľkú taký veľký súvis medzi tými hospodárskymi indikátormi a tými príležitostiami e, nejakým spôsobom prilákať kapitál. No, dobre. V podstate viac menej uh, ideme ku koncu nášho, uh, nášho E, konania. Dobre, e, je to zaujímavé, e, nášho sedenia, pána nášho hearingu. Myslím si, že je tu 33 reform v jednotlivých v tých samostatných krajinách. Ano, tak je tu medzi európskymi krajinami sú tu veľké diferencie a teraz vidíme, že e, tu môžeme, e, môžete tu povedať niečo viac? Aký je tu rozdiel antireformných e, v reformných sadzbách v rámci Európy? A takisto a aké sú tu aké sú tu, aké to je v rámci, v rámci eh, toho doing business. No, eh, myslím si, že to tempo by sa po tej kríze malo vlastne eh, zvýšiť po tej celosvetovej finančnej kríze. Tu je určité tempo reform, čo znamená intenzifikáciu, pretože orgány, štátne orgány chcú nejakým spôsobom reagovať na krízu tým, že by zlepšili podnikateľský sektor, ale myslím si, že v Európe a pre všetkým v, na juž, v Južnej Európe, Španielsku, Európu, Grécku, Cypre a za určitých okolností aj v iných krajinách a sa za posledné roky v rámci eurokrízy zistilo, že e, vlastne by sa mohlo výjsť z tej dlhovej krízy Eh, ono sa tu sa to tu zvýšilo v rámci tej krízy 2008. Boli určité intervencie a našiel sa, našla sa, nejako, našla sa nejaká východisko z krízy. Všetko sa meralo na hrubom domácom produkte. Toto sa nereštrukturalizovalo a myslíme si, že sa vlastne môže zmeniť len menovateľ. Uh, čím e, rýchlejšie rastie hrubý domáci produkt, tak sa, e, tá, e, sa to zadlženie znižuje. My si myslíme, že ten hospodársky rast sa môže posilniť s tým, že sa vytvorí podnikateľské prostredie, ktoré je priateľské k podnikateľom v rámci transakcií napríklad v reglementované hospodárstve. Španieli to videli, Taliani to videli, dokonca Gréci to videli. Áno, videli, že môžu robiť viac, ale tie uh, výsledky boli predsa len také zvláštne, pretože čo sa Španielsko týka v indikátoroch uh, pre podnikanie, uh, je to lepšie ako za posledné 4 roky. Napríklad vláda uh, robil, uh, zrealizovala um, reformy, ktoré boli e, veľmi prospešné podnikateľskému prostrediu a tie boli veľmi zásadné e, za posledných pár rokov. Ďakujem veľmi pekne, pán López. Sme veľmi radi, že ste k nám prišli a čísla sú naozaj zaujímavé. Ja si myslím, že ich môžeme použiť opakovane a veľmi účinne v tomto výbore a ďakujeme ešte raz. A toto teraz konštatovanie uzatvára naše dnešné rokovanie. Vidíme sa zajtra.